Dobre popoludne. Usaďte sa, aby sme mohli začať. Thursdays attendance is not too high. E, zvyčajne v pondelok ani vo štvrtok tu nie je veľa ľudí, napriek tomu by sme začali. Z viacerých dobrých dôvodov máme pred sebou program. Máme toho dosť na programe. Prvý bod, prijatie programu. na metky. Takže návrh programu, tak ako ho máte pred očami, je schválený. Okrem galčiny, tu máme všetky jazyky a finčiny. A potom v rámci oznámení predsedu, tu mám oznámenie, čo sa týka delegovaných a implementných aktov, písomný postup z decembra 2019. Pri tomto sa koordinátori dohodli, aby predseda poslal list Radia komisii informujúc ich o nasledujúcich lehotách. Dva mesiace, február 2020, týka sa to nariadenia Európskeho parlamentu a rady o bezpečnosti v spoločnom fronte azyle a fonde pre e, tieto záležitosti súvisiace. Čo sa týka implementujúcich aktov, v novembri sme dostali dva implementujúce akty, ktoré sa týkajú informačného systému EU, databáz Europolu, Interpolu a interoperabilite na hraniciach a o vízach. Členovia výboru boli informovaní e, newsletterom 29. novembra. Lehota na namietky bola stanovená na december, na 10. decembra, to je zajtra o 12. Zajtra na poludne končí lehota. Toľko oznamenia e, predsedu. Prvý bod týkajúci sa obsahu nášho výboru. Európsky výbor pre ochranu osobných údajov EDPB sme tu dnes aj preto, aby sme si vypočuli prezentáciu úloha aktivít od Andrej Jelinek, predsedajúcej EDPB, predsedničky EDPB. Bude hovoriť o fungovaní, o úlohách týchto dvoch nových inštitúcií, ktoré nahradili článok 29. Teraz sa to týka všeobecných nariadení. Takže máme tu EDPB, ktoré nahradilo predchádzajúce inštitúcie. Dávame slovo pani Andrej Jelinek, ktorá pred Európskym parlamentom vo výbore LIBE predniesie prezentáciu a dúfame, že nám zostane priestor aj na otázky. Vážení poslanci, zdvihnite ruku, ak si želáte položiť otázku. Desať až 12 minút, bolo by to možné? Pretože hneď potom nasledujú legislatívne témy. Bude diskusia s novým komisárom Bilba Johanssonom 15.45 to máme, takže chceli by sme to stihnúť. Poprosím vás teda, dodržujte rečnícky čas v tomto prvom bode. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za vaše pozvanie. Ďakujem všetkým poslancom a poslankyňam výboru LIBE za to, že nás pozvali. Je pre mňa cťou odprezentovať vám EDPB, Európsky výbor pre ochranu osobných údajov. Čo to je? EDPB je nezávislá európska inštitúcia, ktorá prispieva ku konzistentnej aplikácie pravidiel ochrany údajov naprieč EÚ a podporuje spoluprácu takisto s inými inštitúciami pre ochranu údajov a dozornými úradníkmi. Na úrovni EÚ Máme viacero inštitúcií, preto je dôležité rozlíšiť medzi Európskym výborom pre ochranu osobných údajov a dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Chcela by som zablahoželať Vojčechovi Javrovskému, ktorý je nový EDPS, teda dozorný úradník pre ochranu údajov. Úloha EDPB je dozerať, ako sa spracovávajú osobné údaje v európskych inštitúciách. EDPB bolo vytvorené na základe nariadenia o všeobecnej ochrane a našou úlohou je zabezpečiť konzistentnú aplikáciu GDPR v národných orgánoch, firmách a ďalších eh, subjektoch v členských štátoch EÚ. EDPB pozostáva z úradov eh, národných a Island, Liechtensteinsko, Norsko a ďalšie majú tú svoju pozorovaciu úlohu môžu sa zúčastniť na našich stretnutiach a vyjadrovať svoje politické názory. Európsky dozorný úradník nie je, že je len členom výboru, ale pracuje v súčinnosti s so predsedajúcim. Dôležité je uvedomiť si, že EDPB nie je inštitúciou pre rozhodnutia, ktoré si príjmu národné orgány. EDPB nie je regulačným orgánom, nie je regulačným autoritatívnym subjektom, e, spolupracuje s národnými výbormi pre ochranu údajov. Tieto sú bližšie k občanom a takisto môžu si e, uplatňovať e, tieto pravidla v praxi na národnej úrovni. Národné rozhodnutia podliehajú revízii týchto národných inštitúcií. EDPB nie je neve, nerobí ani monitorovanie toho, ako národné inštitúcie uplatňujú GDPR. Budúci rok sa budeme zaoberať aj touto témou. Čo je naša misia? Máme tri úlohy hlavné príjmame všeobecné usmernenia, ktoré objasňujú ochranu osobných údajov a pravidlá na ochranu. Národným dosorným do, dohľadovým orgánom poskytujú informácie a takisto zistenia, ktoré sa týkajú konzistencie a jednotlivé prípady, ktoré sa týkajú ochrany údajov, sa snažíme zosúľadiť s regulačnými aktivitami na národnej úrovni. A ďalej ešte radíme Európskej komisie vo veciach, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a novo príjmanej legislatíve v EÚ, najmä v tých prípadoch, kedy tak, táto právna norma súvisí s právami na ochranu obchodných údajov alebo ďalších súvisiacich aktivít. Prijímame usmernenia, to som vám povedala, EDP, EPB prijalo 16 takýchto. Máme pracovnú skupinu, ktorá prijala ďalšie typy usmernení. E PB 25. maja 2018 završilo túto prácu. Tieto Úsmernenia sa najprv spracujú, potom sa príjmu a potom podliehajú verejnému pripomienkovaniu, kým sú sfinalizované. 5 úsmernení e, už bolo e, završených, 3 ešte stále sú vo fáze verejného pripomienkovania. Teraz prichádzam k najdiskutovanejšej téme GDPR, konzistentnosť. Aby sme zabezpečili konzistentnosť týchto regulačných aktivít, ktoré sa týkajú aplikácie GDPR, EDPB prijalo záväzné rozhodnutia, ktoré sú adresované Národným úradom pre dohľad a EDPS e, takisto funguje ako e, ten, čo rieši spory, aj cez hraničné spory, ale zatiaľ takýto spor nebol podľa článku 65 nariadenia, by sme to mohli robiť. Ďalej, príjmame eh, na, príjmame stanoviska eh, rozličné inštitúcie, ktoré sa obracajú na EDPB, majú nárok dostať stanovisko k svojej téme od EDPB. Ďalej tu máme záväzné korporátne pravidlá, pracujeme aj na certifikácii a aj na dopade EDPB doteraz prijalo 41 takýchto stanovisk o konzistentnosti. Ako som už povedala, radíme Európskej komisii napríklad bolo rozhodnutie o adekvátnosti regulácie údajov v, medzi EÚ a Japonskom. Re, zaoberali sme sa tzv. ochranným štítom pre osobné údaje to sme analyzovali. Vydali stanovisko. Prispejeme, prispejeme aj k vyhodnocovaniu EDPR. GDPR. Pardon. Čo sa týka presadzovania právnych noriem v praxi, EDPB to robí prostredníctvom národných orgánov pre dohľad. Dovolte mi ponoriť sa do hlbších podtém v rámci našej, našej témy. Orgány pre dohľad e, uplatňujú právo v praxi a také, najmä čo sa týka aplikácie GDPR. My spolu s orgánmi pre dohľad sme schopní alebo môžeme uložiť pokutu alebo sankciu v rozsahu 10 až 20 miliónov eur, ak sa jedná o veľmi závažné porušenie zmluv. Nie len sankcie, ale môžeme vydať aj výstrahy alebo pokarhania. Európsky výbor pre ochranu osobných údajov má predsedu, ktorý takisto pracuje v súčinnosti s orgánmi pre dozor, národnými orgánmi. V rozličných krajinách, kde GDPR je systémom pre spoluprácu medzi národnými orgánmi pre dohľad a vytváraním centrálnych kontaktných bodov, teda mechanizmus one-stop shop po, anglicku, po anglicky. Určite ste už počuli o tomto systéme. Takéto, takáto architektúra vám mm, poskytne v cezhraničných prípadoch um, pomoc, pretože vedúce úrady pre dohľad riadia a koordinujú svoju činnosť s ostatnými orgánmi. Vedúci orgán pre dohľad pochádza z tej krajiny, kde je hlavné ťažisko činnosti danej firmy. Keď sa táto prvá fáza ukončí, e, vedúci alebo garančný gestorský orgán pre dohľad konzultuje s ďalšími dozornými orgánmi a príslušné orgány pre dohľad vypracujú dohodu alebo návrh dohody. To je fáza spolupráce. Z toho vidíte, že mechanizmus konzistentnosti EDPB sa rozbehne len vtedy, ak aj e, gestorský výbor sa dohodne s národnými orgánmi pre dohľad. Takto sa riešia spory a vydávajú záväzné rozhodnutia. Orgány pre dohľad musia zapracovať rozhodnutia EDPB do záverečného rozhodnutia. To znamená, že presadzovanie e, právnych noriem v praxi potom spadá pod právomoc orgánov pre dohľad v jednotlivých národných štátoch a EDPB sa zaoberá len sporom ako takým. Tento mechanizmus e, je zlepšením v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Firmy e, sa obracajú iba na jedinú, jediný orgán pre dohľad, nie na 31, to sa zjednodušuje pre firmy, ktoré robia podnikanie v Európskej únii dozorné orgány musia zaručiť konzistentný systém rozhodovania. No a nakoniec podniky obdržia jedno rozhodnutie v cezhraničnom prípade nezávisle od e, toho, koľko do toho bolo zapojených dozorných orgánov. Teraz by som vám poskytla prehľad ohľadom konkrétnych čísel. V súčasnosti máme 766 e, prípadov spolu, cezhraničnej spolupráce v našom e, registri IMI. Toto sú e, čísla zo 4. decembra. 470 z nich, toto sú prípady One Stop Shop. A z nich len 74 zatiaľ obdržalo konečné rozhodnutie. Aby sme sa mohli zaoberať hraničnými prípadmi, platforma IMI, ktorá pôvodne nebola vytvorená pre účely EDPB a pre orgány dohľadu nad osobnými údajmi bola teda prispôsobená. Toto je e, systém e, informácií o vnútornom trhu, ktorý je využívaný pri komunikácii. No a taktiež sme dostali príležitosť sa pripojiť tomuto systému a bol prispôsobený tak, aby sme mohli používať. EDPB poskytuje príslušný komunikačný nástroj, ale nezasahuje do cezhraničných e, akcií, ktoré e, zasahujú, len sa zaberáme sťažnosťami. Takže pokiaľ e, vznikne nejaký spor, tak sa to potom stane na úroveň EDPB a my máme prístup do procesov konzistentnosti len v rámci systému IMI. Ako viete, a už sme to zverejnili na začiatku roka. Pracovali sme pracovný plán pre roky 2019 a 2020. Dozorné orgány majú veľkú pracovnú záťaž na národnej sraničnej úrovni, ale taktiež majú dôležité úlohy na úrovni EDPB. Vypracovali sme tento ambiciozný pracovný plán ktorý zahrňa schválenie viac než 12 e, úsmernení e, pre lepšie vykladanie nariadenia GDPR. Taktiež budeme naďalej pracovať na stanoviská konzistentnosti. Prvým väčším takýmto cvičením v súvislosti s ochranou údajov a s príslušnými hodnotiacimi zoznamami už bolo uzavreté. No a teraz pristupujeme k schvalovaniu e, hodnotení ohľadom štandardných zmluvných e, doložiek, ktoré sú v dispozícii bežným podnikom aby sa mohli sústreďovať na bežné nástroje, na spracovanie a prevod osobných údajov. Takže rozhodne bude mať veľa práce s certifikačnými mechanizmami a taktiež etickými kodexami. Toto sú ďalšie nástroje, ktoré môžu zaručiť príslušnú zodpovednosť. Naďalej budeme taktiež radiť Európskej komisii v otázkach týkajúcich sa ochrany údajov. No a okrem tejto pracovnej záťaže Taktiež dúfame, že budeme môcť proaktívne prispierať na medzinárodnej diskusii o ochrane údajov a budeme spolupracovať s, na globálnej úrovni s úradmi pre ochranu údajov. Takže ochrana údajov je teraz dôležitým aspektom verejnej diskusie a taktiež politickou prioritou. Taktiež ochrana údajov, to sa teraz diskutuje na celom svete. Vidíte na tejto mape, že je stále dôležitejšia táto téma aj príslušnej legislatívy. V súčasnosti je na celom svete e, asi 100 krajín, kde už sa schválila legislatíva na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov podľa údajov OSN. Taktiež EDPB podporuje ďalšiu konvergenciu týmto zákonom po celom svete. Snažíme sa dostať do tak, na takú úroveň kompatibility a konvergencie e, jednotlivých režimov, tak aby podniky mali e, prospech zo zvýšenej úrovni dôvery aby jedno, údaje jednotlivcov boli chránené nezávislo toho, kde sa nachádzajú. GDPR má moderné horizontálne pravidla, ktoré zaručujú silnú ochranu a GDPR je často videné ako medzinárodný e, referenčný bod. Taktiež týmto zaručujeme, že Európa je viditeľná, že máme vplyv aj vo verejnej diskusii, kde podporujeme vysokú úroveň ochrany osobných údajov. No ale aby sme zvládali túto pracovnú záťaž a výzvy, ktoré nás čakajú, stretávame sa 11 krát za rok v Bruseli a po týchto plenárnych schôdzach máme viacero schôdzí expertov. V priebehu posledných 18 mesiacov sme mali viac než 100 stretnutí expertov a myslím si, že je jasné, že jediný spôsob, ako sa nám podarí všetko toto zvládnuť, bude, keď EDPB a jeho sekretariat bude riadne vybavený a bude mať dispozície dostatočné prostriedky keď si uvedomíte, že taktiež e, my musíme e, koordinovať dohľad nad e, veľkými systémami ako Europol, Eurojust, SIS, VIS, systém, o, systém trestných registrov, taktiež systém autorizácií na cestovanie. Toto je dodatočná pracovná záťaž pre náš sekretariat a pre celý EDPB, okrem našich bežných pracovných úloh. Taktiež zblízka monitorujeme spôsob, akým by sme mohli v budúcnosti sa zapájať do aktivít okolo um, nariadenia o elektronskom súkromí. Taktiež EDP má analytickú úlohu, podporujeme administratívnu a logistickú podporu, je, sme úzlom pre všetkú komunikáciu medzi orgánmi a taktiež pre externú komunikáciu. A nedávno sme zistili, že rozpočet rok 2020 už bol schválený pre EDPB. Rada by som osobne poďakovala členom tohto výboru za vašu podporu v rámci rozpočtových rokovaní. Ďakujem. Na záver by som chcela povedať, že na EDPB Národné dozorné orgány a EDPS spolupracujú oveľa intenzívnejším a štrukturovanejším spôsobom než kedykoľvek predtým, no je našim spoločným cieľom zaručiť dodržiavanie základných práv európskych občanov, pričom Musíme taktiež rešpektovať národné európske kompetencie. Je to skutočne veľmi komplexný postup, ktorý si vyžaduje dostatočné zdroje, pokiaľ máme postupovať úspešne. No a ako regulačný orgán si myslíme, že zákonodárci sú našimi kľúčovými partnermi a budeme dúfať, že naše spoločné témy budú naďalej politickou prioritou a že Európska únia bude zaručovať riadnu ochranu údajov a základných práv. Ďakujem za pozornosť. Neďakujeme vám, pani Jelinek, predsednička Európskeho výboru pre ochranu údajov EDPB a taktiež e, Rakúska, alebo zastupkynia Rakúskeho dozorného orgánu. Vy ste nám poskytli tento krátky prehľad vašu, vašej prezentácii ohľadom dôležitých noviniek, ktoré prišli, keď e, všeobecné naredie vstúpilo do platnosti, bolo súčasťou balíčka. My sme skutočne na tom veľmi pracovali v našom mandáte 2009-2014 až nakoniec v roku 2016 sa to stalo realitou. No a ja som práve hovoril pani Jelinek, že jej meno nám prirodzene asociuje. My, ktorí sme právnici, alebo rozmýšľame ako právnici, Spomíname si na profesora e, Georgia Jelinka a jeho syna Valtra, ktorí mali veľký vplyv, keď sa vytvárala európska verejná legislatíva a taktiež mali vplyv na nemecké a rakúske právo. Walter Jelinek, ten e, bol spoluautorom Weimarskej ústavy, ktorá teraz slávy už ste výročie. 1919 až 2019. No a do menšej miery taktiež pán Jelinek bol, mal vplyv na vytváranie rakúskej a českej ústavy v roku 1920-21. Takže ďakujeme za túto prezentáciu a teraz by som dal priestor kolegom. Myslím, že každá politická skupina prosím som zastupcu by sa mala mať možnosť vyjadriť. Pán Fos, budete hovoriť v mene EPP, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pani doktorka Jelinek, za to, že ste nám teraz v dispozícii. Ja v podstate mám tri krátke otázky. Po prvé, z vášho pohľadu je už niečo, kde si myslíte, že čo sa týka základného nariadenia ochrany údajov GDPR, by sme tam mali niečo pozmeniť, po druhé, Hovorili ste o štandardných zmluvných e, e, doložkách, keď ste hovorili o etickom kodexe, o korporátnych pravidlách a tak ďalej. No ale čo som nepočul od vás, máte už možno nejaký vzor, ako by mal vyzerať tento etický kódex a tieto korporátne pravidlá, aby to bolo možno ľahšie pre národné orgány súhlasiť s týmito predpismi. No a po tretie, vo vašom grémiu vy sa sústreďujete na ochranu údajov ako na základné právo, alebo vypracovávate nové predpisy, ktoré by možno viedli k nejakým iným riešeniam to by ma zaujímalo, či čisto tam ide o základné právo ochrana údajov, alebo či sú tam možno nejaké možnosti, ako by mohli byť dosiahnuté určité ciele, bez toho by bola, e, bol porušený princíp ochrany údajov. Ďakujeme, milý kolega Foss. A teraz pani Zipel za SAD. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Jelinek, že ste prišli dnes e, k nám. Chcem hovoriť o dvoch oblastiach. Poprvé, sama ste to povedali, zdroje, ktoré majú k dispozícii národné dozorné orgány, aj európsky dozorný úradník a teda ten výbor, ktorému predsedáte. Ja mám ten dojem, že po zavedení GDPR záujem a pozornosť a povedomie o tom, nakoľko sú dôležité osobné údaje, ako je treba chrániť o súkromnú sféru, tak e, potom je stále viac aj stiažností a otázok. Takže moja otázka, vidíte to tak, že národné orgány sú, alebo aj váš výbor, že sú dostatočne vybavené, čo týka personálu, technických možnosti, peňazí, to je mala moja prvá otázka. Druhá otázka sa vzťahuje k eh, one-stop shopu, o ktorom ste hovorili, že to jednoznačne eh, lepšie než predtým, takže s tým súhlasím principiálne, ale sú tu stále znovu správy ohľadom toho, že mnohé sťažnosti idú priamo na írsky orgán pre ochranu údajov, pretože tam ide o Facebook a podobne. Takže mňa by zaujímalo, ako sa v praxi k tomu staviate, pretože samozrejme írske orgány potom budú preťažené, keď dostanú veľa e, veľmi komplexných sťažností a žiadostí. Takže pracuje sa na tom, aby možno niektoré kroky boli odozdané do rúk iným orgánom v iných krajinách, alebo z pohľadu GDPR a jeho ustanovení. Sú, sú tam nejaké veci, ktoré by sa dali vylepšiť alebo zmeniť? Ďakujem a teraz zmene Obnom Európu. Pani Irtfeld, vy alebo pán Brajer budete hovoriť? Mm, pokiaľ chce pani Sipel vstúpiť k nám, tak môže samozrejme, príjmame. Dobre, takže pani Inetfeld. Ja hovorím ako koordinátorka Ďakujem pani Jelinek, mám pár otázok. Ešte navyše k otázkam mojich kolegov. Myslím si, že tie sú veľmi dôležité. Poprvé, ja som vám písomne už pred časom poslala otázku o transparentnosti a predovšetkým, čo sa týka publikovania zápisnice. Ešte sme nedostali plnú odpoveď a mňa by zaujímalo, zamýšľate publikovať zápisnicu a pokiaľ nie, tak na akú výnimku sa odvoláte z nariadenia o transparentnosti, aby ste opodstatnili to, že to nechcete zverejniť. Myslím si, že pokiaľ budete publikovať zápisnici, tak to posilne nie vašu organizáciu. Po druhé, hovorili ste o tom, ako to celé funguje, ale keď sa pozrieme cez oči občana, tak vidíme, že máme najlepšie zákony na ochranu súkromia na svete, ale presadzovanie už pokrivkáva. Americké úrady ukladajú miliardové pokuty, no a v Európe je to úplne ináč. Prečo sme takí slabí? GDPR už je v platnosti viac než rok a pol, takže by som očakávala, že sa bude niečo robiť. Po tretie, poslali sme ďalšiu písomnú otázku ohľadom PNR a dohody s Kanadou. A Európsky súdny dvor povedal, že Kanada alebo akákoľvek iná krajina môže zdieľať údaje PNR s krajinou, kde sa vie, že je poskytnutá e, adekvátna ochrana, teda tam je nález o adekvátnosti. No a vy si mi odpovedali, že e, pod môžete súhlasiť e, s rozhodnutím pracovnej skupiny 29, že Spojených štátov sa toto zatiaľ netýka. To znamená, že akýkoľvek prenos alebo zdieľanie údajov medzi napríklad Kanadou, USA alebo ktoroukoľvek inou krajinou a USA bude považované za nezákonné. Ale čo ste nenapísali do vašej odpovede, je to, čo s tým chcete robiť, pretože nestačí si niečo niečo myslieť, ale je treba aj konať, treba zasiahnuť. Takže čo zamýšľate robiť? Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za zelených pán Brajer. Áno. Ďakujem. Mám tri otázky. Poprvé, presadzovanie. Môžete nám povedať, či sa chystajú nejaké spoločné kroky, alebo či sú nejaké navrhnuté, čo sa týka presadzovania. Myslím si, že toto je zaujímavý nástroj, že by sa presadzovanie v, vo viacerých členských štátoch kombinovalo. Druhá otázka sa týka írskeho orgánu na ochranu údajov. Samozrejme, tam sa e, spracovalo veľké množstvo internetových údajov, no a tam oni sú doslova vybavení, čo sa týka zdrojov. A iné orgány z iných krajín im ponúkli podporu v určitých bodoch, takže sú nejaké konkrétne nápady, ako vyriešiť túto situáciu že tam nedostatok presadzovania, čo sa týka teda Írska. No a po tretie, otázka povinného uchovávania údajov. Videli sme, že Európsky súdny dvor jasne povedal, že nemôžete uchovávať všetku komunikáciu a taktiež e, údaje o vyhľadávaní No ale mnohé členské štáty to robia, a zavádzajú nové zákony o uchovávaní údajov. Možno by váš výbor sa mal k tomuto jasne postaviť a zaručite sa to nebude diať. Ďakujem. ID alebo EKR. Chce niekto hovoriť? Nie. Takže GUE pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Rada by som sa pozrela na tú otázku írskeho orgánu ochranu údajov. Vieme, že tu veľa vysokoprofilových rozhodnutí, ktoré sa e, chystajú po tom, čo napríklad v lete boli prešetrené zo strany írskeho orgánu prípady e, WhatsAppu, Facebooku. Takže to sú veľmi kritické rozhodnutia. Sú to v podstate prvé írske rozhodnutia e, v zmysle GDPR a budú mať dopad na štandardy presadzovania v, vo vzťahu k týmto veľkým eh, technologickým americkým spoločnostiam. Ja to vidím tak, že írske úrady rozhodne si odvádzajú dobrú prácu, rozhodne to tam nepokrivkáva, ale myslím si, že sú na tom trochu zle kvôli eh, tej konkrétnej situácii. Vieme, že právníci Facebooku a tak ďalej položili rôzne otázky, vedeli pochybnosti hľadom toho, ako sa E, budú zdieľať potenciálne citlivé informácie s e, ich európskymi kolegami, takže môže to teda preveriť, ale mám podobnú otázku, ako už zaznela, čo môže robiť EDPB, aby ste pomohli írskému komisárovi pre ochranu údajov v tejto kritickej chvíli, takže toto je hlavná vec, kde si robím obavy v tejto chvíli. Ďakujem. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť tejto téme? Tejto novej inštitúcii, ktorá bola vytvorená, výbor, ktorý nahrádza eh, bývalú eh, pracovnú skupinu podľa článku 29, pani Spúrek. Ďakujem, pán predseda ako sa dokázalo na základe prieskumu, ktorý bol v tento rok vykonaný v Polsku, až 54 respondentov má pochybnosti ohľadom toho, či sú spoločnosti pripravené na potenciálnu inšpekciu ich plnenia ustanovení GDPR. A úroveň pochopenia GDPR je dosť veľká vo väč- veľkých spoločnostiach, ale 59% spoločnosti má problémy s výkladom GDPR, takže si môžete iba predstaviť, ako to vyzerá v menších spoločnostiach. Preto mám otázku. EDPB, chystáte sa preveriť, aké komunikačné edukatívne aktivity podnikli členské štáty za účelom riadnej implementácie GDPR, pretože nedostatok riadnej implementácie GDPR zo strany spoločnosti má dopad, ako to vykle býva, na starších ľudí, ľudí s postihnutím, ľudí s nižším vzdelaním a menej solventných ľudí. Okay, now if... Ak sa už nikto iný nehlási o slovo v tejto chvíli, pani Kiniči, ešte nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa poďakovať pani Jelinek za to, že prišlo na stretnutie s nami. Chcela by som sa vám poďakovať priamo, pani Jelinek, za vašu prezentáciu a tiež samozrejme za všetku prácu, ktorú ste doposiaľ vykonali Chcela by som sa opýtať eh, konkrétnejšie než kolegovia, ak dovolíte. Konkrétne nadviažem na to, čo sa to práve spomenulo, čo sa týka najzraniteľnejších osôb, najmä maloletých osôb, detí, ktoré čoraz v mladšom veku začínajú využívať nové technológie, informačné technológie. Chcem sa preto opýtať tieto tejto súvislosti v kontexte GDPR je e, tam osobitná ochrana pre maloleté osoby, čo sa týka ich osobných údajov, pretože menej možno poznajú rizika, dôsledky svojho konania, tiež nepoznajú svoje práva celkom. Chcem sa preto opýtať, aké opatrenia e, rada chystá, pardon, výbor chystá a prijať, aby boli tieto maloleté osoby e, chránené o niečo viac. Konkrétne sa chcem opýtať, e, ako zaistujete ochranu maloletých osob, čo sa týka kvality informácií, ktoré sú im poskytnuté, e, čo sa týka navrhovaného etického kódexu, ktorý by ste mali vy a ostatné inštitúcie prijať. Jeden z najvýznamnejších aspektov GDPR je právo byť zabudnutý, teda rýchle stiahnutie osobných údajov v prípade, že by to mohlo podkopať e, e, integritu danej osoby a to môže spôsobiť veľké škody na mladých ľuďoch najmä. Teda chcem sa pýtať, ako môžete s istotou e, zabezpečiť, že sa toto právo bude naozaj presadzovať. Myslíte, že by bolo vhodné stanoviť nejaké časové obdobie, v rámci ktorého dohľadné orgány by mali zasiahnuť napríklad v Taliansku. Sa to zaviedlo prípade obetí kybernetickej šikany. Dobre, teraz myslím, že dostane slovo späť pani Jelinek, aby mohla odpovedať na otázky. Pokiaľ sa vám podarí stručne odpovedať, to by nám pomohlo. Máme totiž presne vymedzený čas na každý bod programu a nasleduje eh, ďalší bod, v rámci ktorého príde aj komisárka Johansson medzi nás. Už máme meškanie, teda pokúsim sa zosručniť to. Využijem aj nemecký jazyk, ktorým odpoviem na otázky položené v Nemčine. Aj to veci urýchli. Vážny pán poslanec Fos, vy ste hovorili o, o ďalšom spracovaní GDPR. Myslím, že prebehne hodnotenie tohoto základného nariadenia viacero zainteresovaných strán sa zúčastňujú tohto hodnotenia, teda jednak štáty, ale aj orgány na ochranu údajov a aj náš výbor. Myslím, že nariadenie GDPR je dlho e, vyrokúvaným kompromisom. Je to dobrý kompromis a myslím, že vždy sa dajú veci ešte zlepšiť, ale nemusíme to zlepšiť tak, že priamo sa sahneme do nariadenia. Môžeme rozhodne zlepšiť niečo, na čom sa už štáty tak či tak nedohodli, a síce ide o spoločné pravidlá správnych konaní, aby sa títo zjednodušili, ale to nesúvisí priamo s nariadením GDPR. To je rovnaké aj v mnohých iných oblastiach. Čo sa týka toho vzorca zmluvných doložiek, na tom vzore sa už pracuje, už sa to zverejnilo Ide o dánske štandardné zmluvné doložky a podľa toho sa budú orientovať aj ostatné strany. Tiež ste sa pýtali, či pracujeme na konkrétnych možnostiach toho, aby sa plnili ciele bez toho, aby sa porušila ochrana údajov. Myslím, že to možné je podľa základného nariadenia a síce platí to pre jednotlivé národné orgány na ochranu údajov, keď sa totiž musí vykonať hodnotenie dopadov a keď sa zistí, že nie všetky riziká sú celkom pod kontrolou, tak národné orgány ochranu údajov je možné konzultovať, ale to prebieha na národnej úrovni a je to vlastne celkom efektívny nástroj, ktorý poskytuje nariadenie GDPR. Pani poslankyňa Sipel vy ste spomenuli e, zdroje, ktoré majú k dispozícii národné orgány EDPS a tiež výbory. Ja som sa už poďakovala aj výboru LIBE za podporu, ktorú ste schválili nášmu výboru. Vďaka tomu máme priestor zamestnať na budúci rok 5 právnikov navyše v sekretariate. Čo sa týka Národného orgánu na ochranu údajov, tam to nie je všade až také rúžové Povedala by som, že 4 petiny eh, orgánov na ochranu údajov buď nemajú dostatok pracovníkov, alebo nemajú dostatok peňazí, ale to je úloha členských štátov, aby im eh, tieto zdroje poskytli a potom a je to jej úloha komisie, aby vyhodnotila, či, dostatočné, či teda poskytnuté zdroje sú dostatočné alebo nie. Nie je možné prenechať e, to iba v rukách e, orgánov na ochranu údajov. E, tie síce vedú rokovania s vládami, ale nie je to iba v rukách. Úlohy sa áno zvýšili, čo sa týka objemu. Napríklad u nás sa to z 10 násobilo. Ten objem práce, počet sťažností sa z 10 násobilo a to sa netýka len Rakúska. Isté, že počet pracovníkov sa neznásobil, ale to nie je len náš problém. Ďalej, jednotný kontaktný orgán One Stop Shop. pravidla to prebieha cez národné dohľadné orgány. Sú to veľmi zložité konania, nie len e, čo sa týka tých írskych konaní, týka sa to aj iných konaní, ale majú trošku inú odozvu aj u verejnosti, aj celkovo odborníkov, pretože to zasahuje e, mimoriadne veľa E, subjektov. Spolupráca myslím, že funguje veľmi dobre. E, už ste spomenuli e, národné práva v rámci týchto správnych konaní. V niektorých štátoch sa do istého obdobia musí prejsť rozhodnutie. Napríklad takéto je v Rakúsku, v Česku, v Taliansku a myslím, že aj v Španielsku, v iných štátoch to takto nie je. Nie je tam stanovená takáto povinná lehota. Ani v Nemecku takáto lehota nie je stanovená, ale toto všetko je v súlade s chartou základných práv, inak totiž by nebolo možné rozhodnúť. Spolupráca nielen s írským orgánom na ochranu údajov, ale vlastne medzi všetkými um, orgánmi prebieha veľmi dobre. Isté, že niektorí sa skôr podelia o svoje kroky aj o svoje správne e, konanie, ale aj to súvisí s národnou legislatívou. To nie je nejaká výhovorka, ale len konštatujem, aká je realita. A samozrejme, všetky skúmania, ktoré prebiehajú, sú veľmi dôkladné. Všetci e, totiž veľmi dobre vieme, že sa na nás e, vrhajú veľmi pozorné zraky. Orlým zrakom nás všetci sledujú. Snažíme sa e, naozaj naplniť očakávania, ktoré sa s nami spájajú. Ďalej otázka pani Infeld ktorá sa týka transparentnosti zápisníc. Už sme to prejednali, myslím, že na poslednom plenárnom zasadnutí práve teraz vyhodnocujeme, eh, aká by bola najoptimálnejšia forma. Náš výbor je odhodlaný eh, umožniť eh, komunikáciu transparentným spôsobom, aj keď v niektorých prípadoch to nie je možné na dôveryhodnosť a mlčanlivosť niektorých konaní. Keďže dochádza k výmene do značného množstva informácií, musíme postupovať opatrne v tom, čo sa zverejňuje a čo nie. Môžete si byť istí, že jednou z našich hlavných úloh je konať transparentne. To nám leží na srdci. This was, sorry enforcement must probably... Yes, and you said that uh, we have the best uh, privacy law, but the enforcement... Tiež spomínate, že právo na ochranu súkromia je silné, ale procedovanie e, uh, nie je dostatočné. Viete, že vyšetrovanie trvá istý čas. Cezhraničné prípady sa vyznačujú tým, že sú zdlhavé. Už máme 73 definitívnych rozhodnutí bez mechanizmu riešenia sporov, bez toho, aby sa to spustilo. Tieto rozhodnutia boli vydané a prijaté na takej úrovni, že sme sa na tom podielali. Možno boli aj hlasy proti, ale tieto stanoviska sa zohľadnili a už sa prijalo týchto 73 rozhodnutí, teda aj keď zatiaľ ešte neboli prijaté nejaké veľkolepé rozhodnutia v tých známych prípadoch, už sa preto rozhodnutia prijali a teda ten jednotný mechanizmus funguje. Niekedy sa zdá, že proces je pomalý, ale musíme konať dôkladne. Ide totiž naozaj o vážnu vec, o základné práva. Ďalej, e, predsadzovanie, e, spoločné e, konanie, pán Brajer. PNR. Dostali ste môj list? Chcete, aby sme konali, áno, okamžite. My sa zúčastňujeme všetkých rokovaní k PNR a domnievame sa, že sa nám podarí vylepšiť to fungovanie, teda zvýšiť presnosť do budúcna. Pán Brojer. Presadzovanie ďalej spoločné konanie. Presadzovanie majú v rukách národné orgány na ochranu údajov. Presadzovanie je teda úlohou ich ďalej spoločné konanie. Podľa spoločného konania v rámci GDPR je možné takto spoločne konať, ak je to stanovené v národnej legislatíve. A nie všetky členské štáty majú v legislatíve už takéto ustanovenie spoločného konania, ale úzko spolupracujeme na úrovni nášho výboru a tiež s jednotlivými národnými orgánmi na ochranu údajov, aj keď nie je vždy možné odsúhlasiť takéto spoločné rozhodnutia. Spomenuli ste, že iné orgány ponúkli podporu írskému orgánu DPC. Áno, aj írska strana požiadala o takúto podporu Ďalej povinné uchovávanie údajov. K tomuto sa jasne vyjadríme. Myslím, že už sme sa aj vyjadrili. Ak to podľa vás nestačí, tak e, verím, že v budúcnosti to posunieme ešte ďalej na vyššiu úroveň. Ďalej, írsky orgán DPC, že sa chystajú veľmi významné rozhodnutia. Áno, aj vy ste sa o tom dopočuli, aj my. Sú tu teda zaujímavé návrhy aj v systéme IMI, aj na tom sa môžeme podielať. Ale zatiaľ tieto návrhy nie sú v systéme IMI. A ak sa nemýlim, Helen Dixon už sa vyjadrila v rozhovore minulý týždeň, že tie definitívne návrhy budú k dispozícii zhruba začiatkom budúceho roka k tým najvýznamnejším prípadom. Pani Burke Spurek, pardon, sa pýtala na polský prípad 55 firiem. 55% firiem, ktoré sa domnievajú, že nie sú pripravené na GDPR. Náš výbor aj Národné orgány na ochranu údajov poskytujú poradenstvo firmám, ale nielen firmám, ale aj sťažovateľom a radíme im, ako si narokovať svoje práva. A to sa týka aj veľkých aj menších firiem k dispozícii je e, dosť rozsiahle poradenstvo a bude ešte k dispozícii vo väčšom meradle, najmä v roku 2020. Čo sa týka riadneho plnenia GDPR v členských štátoch, to má na starosti komisia a e, dbať na riadnu implementáciu GDPR. Uh, the Italian colleague Pani Kiniči. Um, about the, about the minors. Sa pýtala na maloleté osoby. Súčasťou nášho pracovného plánu na budúci rok sú aj usmernenia o údajoch maloletých a detí. A už sa tomu venuje osobitná pracovná skupina. Právo byť zabudnutý, aj na to ste poukázali. Minulý týždeň sme vydali usmernenie, ktoré sa týka práva na zabudnutie, teda tej prvej časti. Teraz sa, sa to práve mm, prejednáva vo fáze verejných konzultácií. Dobre? Ďakujeme pekne. Pani Jelinek, nech sa páči, prosím o stručnosť. Moja otázka bude e, ešte e, kratšia. E, nespom- neodpovedali ste na moju otázku PNR. Práve teraz dochádza k porušovaniu. Prečo nekonáte? Pýtam sa konkrétne. Budeme konať, pokiaľ to bude možné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Myslím, že to by stačilo na túto prvú výmenu názorov eh, s pani doktorkou Bielinek, ktorá zastupuje eh, Európsky výbor na ochranu údajov. Želám vám veľa úspechov. Teraz prejdeme k ďalším bodom na programe bez zdržania. Tiež zdravíme zástupcov výboru ehm, na ochranu údajov, ktorí sú tu spolu s pani Jelinek. Želám vám všetkým veľa úspechov v ďalšej práci pánu Bivarovskému ako novovymenovanému eh, európskemu úradníkovi na ochranu údajov a blahoželáme. Očakávame, že nám eh, táto nová kandidátka čo neskôr bude schopná odprezentovať svoj pracovný program. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Máme niekoľko rečníkov, ktorí budú hostiami. Navrhujem, aby každý z nich dostal k dispozícii 10 minút maximálne, aby bol ešte priestor potom aj pre poslancov vyjadriť sa. Ešte predtým, ako príde na pódium pani komisárka Johansson k tzv. štruktúrálnom dialogu s komisiou. Teda, teraz nasleduje bod 4 a 5, spoločná rozprava. Here is a joint debate on the proposal. Ide teraz o spoločnú e, rozpravu e, na tému návrh nariadenia, ktorým sa upravuje ECRIS a tiež návrh nariadenia, ktorým sa upravuje ETIAS. Máme, ak sa nemýlim, troch hostí. Pán Olivier Onidý, zástupca riaditeľa z DG Home. Ďalej Olivier Onidý k druhému návrhu a pánovi Valvola, pani doktorka Ňovi Valvola, ktorá je z univerzitného prostredia, venuje sa právu. Navrhujem teda, aby každý z vás dostal 10 minút na prezentáciu, tak aby bol ešte priestor pre poslancov, aby sa mohli vyjadriť. Ide o prezentáciu návrhov a tiež ide o analytické vyjadrenie s cieľom dať priestoru legislatívnym orgánom vyjadriť sa k týmto návrhom a začiatkom budúceho roka. Tiež e, bude prezentované hodnotenie dopadov Európske výskumné centrum Európskeho parlamentu k návrhu na úpravu ETIASu predloží svoju správu. Pán Iňovi Valvola sa k tomu vyjadri so svojím stanoviskom. Nech sa páči, pán Livi, nech sa páči, neskôr vy môžete začať. Veľmi pekne ďakujem za úvod a za možnosť odprezentovať tento návrh. Je to zostatkový, tak povediac, návrh, čo zostal z ostatného legislatívneho obdobia spolu s mnohými iniciatívami, ktoré ste pomohli odštartovať a napokon sa aj prijali. Napríklad Frontex, modifikácia šengenského pohraničného kodexu, ďalej téma systematické kontroly na hraniciach. Vo všetkom tomto sme sa pokúšali zmeniť povahu a využívanie rozličných európskych informačných systémov, ktoré boli využívané pri riadení hraníc. Aktualizovanie tých, ktoré existujú, napríklad Schengenský informačný systém, vízový systém a ECRIS, pre tretich návštevníkov z tretich krajín, štátnych príslušníkov tretich krajín. Sú tu ďalšie systémy, o ktorých budeme dnes hovoriť. Napríklad ETIAS, to je budúci systém, ktorý schváli e, pobyt alebo nám umožní mať informácie o tých, ktorí mienia cestovať do Európskej únie bez víz. V dôsledku toho vzniká záväzok v zmysle, že kým príjmame systém ETIAS, dokonca ste vytvorili aj právny základ pre ETIAS, zostáva tu dôležitosť definovať spôsoby, ktorými bude fungovať interoperabilita medzi ETIASom a ďalšími informačnými systémami. To bol jeden záväzok. Druhým záväzkom aby ETIAS fungoval, potrebuje spochybniť rozličné európske informačné systémy a preto je dôležité zabezpečiť i to, aby vznikol prístup ku všetkým rozličným systémom. Aj k tým, ktoré riadia pobyt eh, príslušníkov tretich krajín na území EÚ. Čo sa týka implementácie tohto princípu súkromia, ktorý je zabudovaný do rozličných návrhov, vychádzame z odporúčania EDPS v tom zmysle, aby sa kodifikovali spôsoby, ktorými ETIAS bude e, vyhľadávať informácie v iných existujúcich informačných systémoch, šengenskom, vízovom, ECRIS, TCN. A takisto sa to týka spôsobov, ktorými budú informácie využívané po tom, čo sa bude signalizovať, že sa identifikovala istá záležitosť v systéme. Tieto spôsoby by mali odrážať systém vstup-výstup, entry-exit a takisto vízový systém. Pretože vždy, keď niekto príde na hranicu únie a vyplnil predtým žiadosť v systéme ETIAS. Jeho údaje sa porovnajú s údajmi v systéme vstup-výstup. To je základná referencia v reálnom čase, ktorá sa aktualizuje. A tí, čo vstupujú do Európskej únie a tí, čo odchádzajú z Európskej únie, sú online monitorovaní, aby bolo možné zistiť, či nezostávajú niektorí ľudia v Európskej únii dlhšie ako ešte dlhšie po tom, čo im vypršali možnosti zostať. Teoreticky je veľmi potrebné vykonať komplexný, komplexné hodnotenie dopadu. A o chvíľu budeme mať k tomu podrobnejšiu prezentáciu. Základ dňa, právny základ ETIASu vychádza z toho, čo treba urobiť, lenže to je limitované a treba to rozšíriť, sledovať. Spolu zákonodarca sa vyjadril, čo sa týka hodnotenia dopadu, že e, vo veľmi podrobnom informačnom memorandu, vysvetľovacom memorande, aby sa aplikovali aj ďalšie vysvetľujúce poznámky a aby ETIAS a dôsledky jeho práce boli využiteľné, musia byť zabudované do týchto systémov bezpečnostné poistky, aby nebolo možné udeľovať výnimky z rámca interoperability, ktoré boli už definované spolu zákonodarcami, čiže trvať na týchto princípoch a využívať údaje, ktoré sú, využ- ktoré sú vložené do rozličných systémov. Čiže ide tu aj o také mechanické preklopenie toho, čo potrebuje ETIAS, aby mohol vyhľadávať aj v starších, aj v novších informačných systémoch. Niektoré systémy vtedy ešte neboli k dispozícii, ako napríklad ECRIS, TCN, takže musia splniť teraz tieto podmienky. Ďakujem. Ďakujem, že ste dodržali rečnícky čas. A Nech sa páči, máte vy teraz slovo. Pani Vavula, ďakujem za slovo, za vaše pozvanie a zo strany parlamentu, aby sme vykonali hodnotenie dopadu. V nasledujúcich 10 až 15 minútach mienim vám vysvetliť, hlavné nálezy, hlavné výsledky môjho výskumu tejto veci. Predovšetkým otázka, ktorú nás polož- nám položili vo výskume, sa rozčlenila na dve otázky. Mali sme analyzovať a takisto metodologicky spracovať kľúčové zistenia týchto výskumných sformulovaných otázok a takisto bolo treba vypracovať odporúčania v rámci tejto prezentácii vám nemôžem podrobne vysvetľovať analytickú časť. Hlavné výskumné otázky boli dve. Prvá, chcela som analyzovať rozsah balíka komisie v rámci ECRIS TCN, teda informácie o trestných činoch štátnych príslušníkoch tretich krajín a či sú tu isté výzvy, čo sa týka ich nároku na súkromie a ochranu osobných údajov. Všeobecnejšia otázka bola tá druhá, týkala sa tiež balíka spomínaného komisí. aké sú pravidla automatizovaného spracovávania aplikácií a či sú v tejto podtéme výzvy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a práva na súkromie skúmaných osôb. Metodicky to bolo náročné, pretože časovo sme mali obmedzený čas od oktobra minulého roka do e, minulého piatku, kedy sme pripravili predbežný text A preto aj výskumnú metodiku sme museli limitovať. Na jednej strane to boli testovacie výskumy, ale aj pološtrukturované rozhovory, interviu, ktoré sme robili v európskych inštitúciách, ktoré boli skontaktované a ktoré, ktorí títo ľudia sa vyjadrovali k predbežným zisteniam časové obmedzenie súviselo aj s informáciami, ktoré boli v tomto časovom rámci e, verejne k dispozícii. Komis... Je to štrukturované tak, že to zahrňa iba pozmenujúce návrhy. Pripravila som tabuľku, ktorú nájdete na konci štúdie, ktorá porovnáva tieto časové otázky a pozmenujúce návrhy. Posudzovali sme základné práva, takisto európske súdy, ich judikatúru sme brali do úvahy a zásady ochrany osobných údajov. Čo sa týka výskumnej otázky číslo 1, rozšírenie na ECRIS TCN, ten ECRIS TCN bolo zahrnuté, to, čo je v nariadení z júna 2019 o ECRIS TCN bolo takisto zapracované. Je pravda, že toto nariadenie z roku 2018 týkajúce sa ECRISu TCN hovorí, že by mal byť prístup do tohto systému z hľadiska ďalšieho systému ETIAS, ale znenie tohto nariadenia je také, že nevždy vždy rozsah, prípadne záväznosť sú postačujúce. Tieto nedostatky ECRIS TCN boli podrobné skúmaniu. Bola tu aj štúdia uskutočniteľnosti. Bol tu celý balík skúmaní, teda dvoj- až trojnásobné skúmanie, viacvrstvové skúmanie tla, e, sedmička a osmička v charte na ochranu osobných údajov. Tieto články boli, bolo zistené, že je tu istá nerozrovnalosť, pretože tu je právny základ, ktorý sa má využívať na inú tému, ako pôvodne bola mienená. Existujú aj nové spôsoby spracovávania osobných údajov, nový spôsob e, prístupu k dátam, ktoré sú uskladnené v ECRIS TCN, uložené v ECRIS TCN. Takisto princíp limitovania účelu toto nie je celkom v poriadku, funkčne to celkom nesedí. Nazývame to function creep v angličtine. To znamená, na jednej strane je tu imigračný zákon, máme tu ďalej právne normy, ktoré sú presadzované v praxi a ešte aj databáze, ktoré boli vytvorené na určité účely. A tieto tri subjekty nevždy vedia spolu spolupracovať, pretože vznikali v, obdob- v rôznych obdobiach, kedy sa niektoré veci nepredpokladali a v našich zisteniach sa toto odráža. Um, posudzovali sme, či princíp e, nevyhnutnosti a proporčnosti podľa spomenutej charty boli splnené, či sú s nimi v súlade. E, aj napríklad ECRIS TCN, keď sa rozšíril, moje zistenia boli, že na jednej strane sú tu pozitíva. Rozšírenie ECRIS TCN znamená, že je možné, aby sa ECRIS TCN na národnej úrovni využíval aj imigračnými orgánmi, ak to umožňuje národná legislatíva. A to je konzistentné aj s prístupom USA, keď využívajú podobný systém paralelný, ktorý majú v USA, prístup k týmto záznamom, majú e, zapracovaný do svojho systému. Ale v Austrálii zase je iný typ, volá sa ETA. ETIAS v Austrálii nemá prístup do ETI iba v niektorých obmedzených prípadoch. Balík komisie rozlišuje bežné priestupky a závažné trestné činy. Môj problém s tým však bol, či je nevyhnutné otvoriť ECRIS TCN kvôli tomuto dôvodu. Schengenský informačný systém predsa už má v sebe zabudované e, výstrahy, že ide o trestné činy, takže by to bolo dvojité. Aj ECRIS TCN by to signalizoval, aj Schengenský informačný systém by to signalizoval. Schengenský informačný systém, a teda nariadenie k nemu, spomína že teroristické trestné činy by mali byť povinne zapracované do ECRIS TCN, ale priestupky nie, to nie je možné. Čiže toto, do akého rozsahu by sa prekrývali tieto dva systémy, nie je známy, ale určite šengenský informačný systém zahrňa závažné trestné činy, ale nestačí to takým spôsobom, ako to je v ňom nastavené. Ak sa signalizuje rozdiel medzi ECRIS TCN, je tu otázka ľudí, ktorí majú dvojité štátne občianstvo. Ak prejdeme na výskumnú otázku číslo 2, tam sa zistilo, že pravidla automatizovaného spracovania údajov sú dobre vyvážené a že tu máme určité zapracované poistky, národné jednotky ETIAS nebudú mať prístup k záznamom takým spôsobom, v takých spôsoboch, kedy to nebude nevyhnutné. Takéto usmernenie súvisí so stanoviskom 1.15, kedy pravidla automatizovaného postupu a údaje z PNR a tam sme si všimli, že pravidlá sú síce vyvážené, hoci sú tam isté otázky, ale zostávajú tu otázky problému s kvalitou, problémy s konzistentnosťou, sú tu preklepy, ktoré stiažujú prácu. Snažíme sa vylepšiť tieto nedostatky, ale zatiaľ to znamená toľko, že e, je možné vy aby vyšli z týchto hľadaní, vyhľadávaní aj falošné výsledky. Nesprávne výsledky. Dokonca to môže vyplynúť, z toho môže vyplynúť aj nelegálne signalizácie zo strany Schengenského informačného systému. ETIAS a e, informačný systém k vízam sa od seba líšia. Máme tu možnosť e, tieto signalizované problémy krížovo si overiť, ale je to problematické. Bude to treba určitým spôsobom eh, notifikovať. A takisto priamy import osobných údajov z ETIAS do systému eh, vstup-výstup, tam, bude, tam je určitá výzva. Tieto pozmeňujúce návrhy nie sú len technickými eh, drobnosťami, ktoré sa musia vyladiť, ale treba vykonať e, naozaj hodnotenie dopadu. Rozšírenie ECRIS TCN nie je úplne nevyhnutné, ale celkovo treba starostlivo nastaviť pravidlá, ktoré vyjasnia určité práva, právo na súkromie a právo na súkromnú ochranu údajov v týchto súvislostiach. Ďakujeme vám, pani Vavula. E, prosím, majte na zreteli, že nemôžeme pani komisárku Johansson nechať čakať. Určite nie, keď je u nás prvýkrát vo výbore pre občianske slobody. Ona tiež má svoju pracovnú agendu. A čo sa týka paktu pre migráciu a azyl, bude ho prezentovať e, vo výbore, našom výbore v prvom štvrť roku tohto roka. Takže vypočujme si, prosím, tých z vás, ktorí naozaj špeciálne ste zaangažovaní v tejto správe, pán Lerner, spravodajca, tieňoví spravodajcovia. Opýtajte sa na tie zásadné veci. Ďakujem. Je ich veľa, týchto zásadných veci, takže je problém to nejak e, zoskupiť. Mám len 12 minút, takže sa pokúsim stručne aby sme sa posunuli ďalej. Som veľmi rád, že sa na tomto pracuje. Som rád, že sa predložili pozmeňujúce návrhy a tie dôsledky, o ktorých sme hovorili, to už e, sa pertraktovalo za ostatného mandátu pani Vavula. Skutočne by bolo veľmi užitočné, bolo užitočné hodnotenie dopadu aj pri ETIASe samotnom, pretože tam sa to nevykonalo, ale teraz práca, ktorú ste vy urobili, zahrnula aj hodnotenie dopadu. Ďakujem vám za túto vašu prácu. Ak chceme, aby ETIAS fungoval a ECRIS, aby fungoval, tieto pozmeňujúce návrhy musia prejsť. Otázky. Komisia. Mohli by ste prosím odpovedať v súvislosti s hodnotením dopadu s funkciou QUID, o ktorú, ktorú spomínala aj pani Vavula? A Ďalej otázka. Tieto signalizovania, tieto výstrahy podľa logiky, keď niekto musí prijať rozhodnutie, že vstal istý, istá výstraha alebo signalizovanie, ale ju treba potom zmazať, že na to existuje určitý postup. Možno sa týka aj článku 8, pretože ak niekto odíde na hrani- e, prechádza hranice, nesmie byť zadržaný na hranici viac ako, viac ako 12 hodín. A ak náhodou niekto zabudol vymazať ne, e, falošný, falošnú výstrahu v ETIAS, tak by toto hrozilo. Že tento človek je signalizovaný na hraniciach, že ho zastavia. A niektorí štátni príslušníci tretich krajín potom budú musieť tráviť 12 hodín na hranici. Čo sa týka vízových informácií, prebehu rokovania. Ako zaručíme, že bude situácia konzistentná? Teda otázka pre komisiu. Ešte pán predseda, čo sa týka výskumu ohľadom vplyvu, hodnotia vplyvu, bol som prekvapený ohľadom toho, že napriek tomu, že sme mali e, spolurozhodovanie, čo týka ETIAS a riadne sme preskúmali všetky články a ustanovenia. Rozhodli sme sa to podporiť a rada taktiež. Napriek tomu neviem, prečo máte ten dojem, že, sa to, že to uniklo radaru, že tam nie je žiadny dohľad. A čo sa týka um, tých funkcií, ECRIS TCN bol vytvorený s tým, že mal členský štát pomáhať so špecifickými otázkami, víza, migrácia a tak ďalej. Takže tu nám pomohlo viac informácií. A ďalej otázka. ECRIS TCN sa prekrýva zo SIS. Samozrejme, nie všetky varovania v zmysle článku 24 sa týkajú štátnych príslušníkov tretich krajín a nie všetci z nich zase, čo sú z tretich krajín, tak majú e, zaznám v trestnom registri. Takže moja otázka, pokiaľ to tam nezahrniete, tak niektoré veci tam budú chýbať, takže musíte to tam zahrnúť, predovšetkým pokiaľ bude teda odmietnutie alebo varovanie ohľadom vstupu, tak to nebude viditeľné, že to je na základe nejakého usvedčenia. Takže ja by si myslím, že by to tam malo byť ponechané. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu prácu s kolegami. Ďakujeme. Teraz Tieňový. Jeden po druhom. Pán Moraj za SAD. Ďakujem, pán predseda. Pán Lenárs. Meeting tomorrow, so we will be able to um, talk about this in more detail, but I think the... Takže pán Lenárs už to hovoril. Nuž, dôvod, prečo sme požiadali hodnotenie vplyvu, bol ten, že štúdiách EPRS sme sa sústreďovali len na určité aspekty tejto komplexnej záležitosti, základné práva, právo na, súkrom, na súkromný život, ochrana údajov, no ale väčšina celé tieto oblasti, a prejdem teda priamo k veci, ako povedal pán Lenárs, sú mnohé oblasti, na ktoré sa tými spravodajcovia môžu pozrieť. Zatiaľ sme sa nepozreli na všetko, nemáme na to čas. No, máme teraz takú doplnkovú štúdiu EPRS. Pán Onidy, ten tzv. function creep. Toto vyzerá, že bude problém. A chcel by som citovať komisiu v tom zmysle, že pokiaľ bude ECRIS TCN rozšírený za rámec toho, čo hovorí príslušné nariadenie, na to bude vážne zasahovať do oblasti osobných údajov, pokiaľ by ECRIS TCN malo byť používané za iným účelom, než ako bolo pôvodne naplánované, tak sa tým porušuje ochrana osobných údajov a vy chcete hovoriť túto napríklad o práva v zmysle článku 7 a 8. Čiastočne ste nám odpovedali na niektoré otázky v rámci vašej prezentácie, no ale zásadné otázky sú, či e, nariadenie ETIAS je kompatibilné s týmito novými návrhmi, či tam budú naozaj len technické zmeny. No a vzhľadom na závery vašej štúdie je otázka, či rozšírenie záberu tohto informačného spôsobu bude predstavovať zasahovanie do súkromného života, do základných práv a taktiež do ochrany osobných údajov. No a jeden z pozmeňujúcich návrhov sa týka automatizovaného spracovania osobných údajov. Tu sú taktiež obaj v súvislosti s ochranou osobných údajov, súkromného života a tak ďalej. Takže o týchto záležitostiach budeme diskutovať na schôdzach tieňových spravodajcov. Rád by som však ešte zúraznil, že by bolo lepšie bývalo e, komplexné hodnotenie vplyvu vzhľadom na to, o čom hovoril pán Lenárs, je teda e, zásadné, e, zásadný ten prediel medzi zákonom alebo práv v oblasti imigrácie a taktiež v oblasti presedzovania práva, keďže interoperabilita je zásadná otázka a síce, že je treba sa pozrieť na všetky databázy, a nemá taký problém, že vstúpite do nesprávnej databázy, dostanete sa k nesprávnym osobným údajom. Takže aby sme sa nedopracovali k nesprávnym informáciám, ale sme dostali tým správne informáciám, aby sme chytili tých správnych teroristov, ale aby sme nikomu nenarušili súkromie a aby interoperabilita bola súkromná pardon, e, úspešná. Takže myslím si, že preto potrebujeme komplexné hodnotie vplyvu. Ďakujem pán Morej, že teraz pán je za obnome Európu. Prosím, čo najstručnejšie. Budem hovoriť stručne, lebo kolegovia už sa na mnohé veci opýtali, ktoré som chcela ja. Keď som si prečítal tento text, tak som si uvedomil, že tieto zmeny nie sú jednoduché, ako povedal pán Morajš. Sú tu zásadné otázky, ktoré sa týkajú jadra týchto návrhov. Celá táto logika veci s interoperabilitou, ako to bude fungovať, aj v kompatibilite s cieľom interoperability. Zajtra sa stretneme, prediskutujeme to poprvýkrát. Mám otázku pre komisiu aj pre autorov štúdie, a síce ten function, function creep. Takže ako to vidíte? Ja hm, trochu mám určité výhrady niektorým argumentom, ktoré boli predložené v štúdii ohľadom závažného zasahovania, že to nie je žiadny právny základ pre bezpečnosť. Myslím si, že áno. Ale mm, mohli by ste nám definovať, ako to vidíte, či je tam tento problém alebo nie. Takže otázka či ECRIS e, duplikuje to, na čo bol pôvodne určený SIS. Tam to bolo zamierené na usvedčených páchateľov. Myslím si, že SIS nepokrýva ten typ varovania, o ktorý nám ide v prípade ECRIS TCN. No a čo sa týka dôležitosti ETIASu a údajov z VIS, tým, že to nie je relevantné. Ja by som povedal, že áno. Máme určité krajiny, ktorým sme poskytli bezvizový režim nedávno. No a teraz vlastne by sa uplatňovali prostredníctvom ETIASu alebo žiadali by prostredníctvom ETIASu a tam sa zobrazí história žiadosti a dôvodov cestovania do EÚ. Takže Myslím si, že sú tam určité relevantné aspekty ilegálnej migrácia, ktoré sú aj cieľom ETIASu. Takže myslím si, otázka je, prečo si myslíte, že takéto vyhľadávanie je irrelevantné? Ďakujem. Pán Brajer za zelených. Takže čo najstručnejšie. Vítam túto štúdiu, ktorá ukazuje, že tento návrh opäť stiera hranice medzi presadzovaním práva a imigračným právom. Zahrňujú sa tam údaje, ktoré sú irrelevantné, obstatnenie nedostačujúce. No a z týchto všetkých dôvodov kritizujeme návrh o ETIASe už od začiatku, pretože je nesprávny politický prístup počítať riziko a pravdepodobnosť eh, na základe eh, mekých faktorov a nie eh, tvrdých faktov. Toto je v podstate skoro diskriminácia. Takže nechcem sa pridávať k otázkam kolegov, ale teším sa na vaše odpovede. Ďakujeme. A teraz zastupca ID, možno pán Lars Patrick Berg, ktorý tu je. Možno nie, pokiaľ nie, tak v tom prípade EKR. Jorge Bušade je tieňový, tiež tu nie je. Ansofi Pelletier za GUE je tu. Dobre, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Vyjadrím sa stručne. Mám trochu problémy s hlasom, ale dúfam, že mi bude rozumieť napriek tomu. Čo sa týka systémov ECRIS a ETS, vieme, že sú nezrovnosti medzi členskými štátmi, čo sa týka e, definície taktiež druhov zločinov a tiež sú e, rozdielnosti, čo sa týka zápisu e, do registra trestov, pretože neboli harmonizované trestné systémy. Myslím, že by sme potrebovali skutočnú dopadovú štúdiu, pretože ak sa nemýlim, to nie sú len technické témy, sú to aj politické témy a ak by sme mali takúto dopadovú štúdiu, mala by sa sústrediť veľmi konkrétne na dodržiavanie základných práv. Ďakujem. Merci a vous, Madame Pelletier. Now I suggest... Ďakujem, pani Pelletier. Navrhujem, keďže máme ďalší bod, ktorý nás čaká, 9. januára, kde spravodajca predstaví svoju správu členom výboru, tak si počkáme na diskusie tieňových spravodajcov a potom hostia na pódiu dostanú príležitosť sa vyjadriť. Tak aby sme mali dostatok času na diskusiu s komisárkou Johansson, ktorá už tu je. Vítame vás, ďakujeme za trpezlivosť. Takže pán Onidi, stručne keďže moja komisárka už prišla, ale nechcem, aby musela čakať. Čo ste povedali? Popísať to ako technický návrh, to si myslím, že v podstate nevystihuje obsah návrhu. Týka sa to osobných údajov a prístupu k ním. Takže nie je to jednoduchá otázka, ale je to zmysluplný krok v tom zmysle, ako povedal aj spravodajca, že materiálne sa tam pretavujú rozhodnutia, ktoré urobili zákonodárcovia na oboch stranách. Sú tam určité rozdielne názory na výsledky štúdie. Ja som tú štúdiu ešte nečítal, tak sa ospravedlňujem ale ten úvod e, nariadenia ETIAS popisuje text, ale definuje aj rozsah pôsobnosti návrhu. Čo sa týka ECRIS, tak tí, ktorí ste pracovali na ECRIS TCN, viete, že dokonca ste niektoré špecifikácie pôvodnou, špecifika pôvodného návrhu komisie pozmenili, pretože ECRIS TCN mal byť prístupný pre ETIAS. To znamená, že sa tam dali, že pokiaľ mal byť prístup k informáciám, do, v ECRIS TCN, tak tieto mali byť dostupné a využiteľné v kontexte predchodzej autorizácie zo strany um, ETIAS. Takže myslím si, že tuto máme dobrý kontext. Druhá vec. Otázka nie je, či sa zmenili účely. Nie. Naďalej sme v oblasti správania hraníc, diskutujeme o tom, ako sa organizujú kontroly na hraniciach, ako sa to organizuje, takže aké nástroje sa tam využívajú. Dôležitá otázka je, a máme určite vo vašej štúdii dobrý materiál, ktorý môžeme využiť. Otázka je, do akej miery princíp nutnosti je zachovaný tak aby sa zaručilo, že budú zverejnené, prístupnené len tie informácie, ktoré sú zásadné pre prácu v rámci kontrol na hraniciach. No a že zachovávame ten kontext, v ktorom sa pracuje. Je tu teda obrovský rozdiel medzi tým, čo sa robí automaticky, že tam je nejaké označenie, tohto človeka poznáme, táto osoba je mm, už obsiahnutá v niektorom informačnom systéme. No a potom je tam kodifikovaný postup, na základe ktorého sa, za, sa poskytne automatický prístup k týmto informáciám. A je to celé veľmi obmedzené. Takže čo sa týka víz, tak tam zaručíme plnú konsistentnosť s návrhom. Ďalší trialóg bude už tento týždeň v stredu. Zo štúdie vyplynuli mnohé užitočné aspekty, napríklad čo sa týka osôb s dvojitým občianstvom, tam je treba byť presný, lebo to je špecifická kategória osôb, ale na základe pripomienok, ktoré sme obdržali, ďakujeme aj spravodajcovi, že bol ochotný rýchlo začať pracovať. Takže teším sa na ďalšie diskusie o tejto téme. Pani Vávula, ďakujem za otázky a pripomienky. Len stručne, čo sa týka šengenského informačného systému. Povedala som v štúdii, že nevieme, do akej miery sa to prekrýva, ale zmyslom týchto upozornení je to, aby sme sa vyhli vstupu špecifických kategórií e, členských štátnych príslušníkov tretich krajín. Pokiaľ si členský štát myslí, že by táto osoba nemala vstúpiť eh, do Schengenu, tak tam bude varovanie. A táto a nie je žiadne informácie o tom, že by členské štáty nevkladali dostatočne tieto upozornenia do systému. Takže možno sa to neprekrýva úplne, ale Toto v podstate neopodstatňuje rozšírenie ECRIS TCN. Chápem, že ten úvod, úvodné ustanovenie, že to bolo záväzné pre Európsku komisiu, no ale podľa mňa nebola situácia dostatočne vyhodnotená a preto niektoré body naďalej e, unikajú dohľadu. Hovoríme o databáze, ktorá bude využívaná pre Eh, účely presadzovania práva a kontroly hraníc, správania hraníc, takže by sa tieto veci nemali miešať v budúcnosti. A tento návrh do určitej miery spôsobuje takéto miešanie. A v podstate už je to taký trend a malo by sa to zastaviť. Čo sa týka vízového informačného systému, tak vás odkážem na štúdiu, kde špecificky hovorím o osobách s dvojitým občanstvom, ktoré majú občanstvo krajiny z čierneho aj krajiny z bieleho zoznamu. Špecificky to tam spomínam. To je asi všetko. Štúdiu máte všetci plne k dispozícii a som vám k dispozícii, aj keď budete rokovať. Ďakujeme za to, že ste sa zdali dlhšieho ročníckého času a že chcete uvoľniť miesto pani komisárke na pódiu. Pán Tudoráke. Vy ste povedali, že ste nemali časy prečítať štúdiu. Mňa by zaujímalo, či by komisia mohla poskytnúť písomné odpovede na body, ktoré boli uvedené v štúdii, či by ste ich mohli vyvrátiť, lebo by som lepšie chcel pochopiť eh, tie vaše rôzne argumenty. Ďakujem všetkým za príspevky do diskusie. Teraz tu už vítam pani Johansson, komisárku pre domáce záležitosti, ktorá poprvýkrát prišla dnes na výboru LIBE v úrade komisárky, ktorá je zodpovedná za toto portfólium. Thank you all. Thank you all. Ako som už povedala, máme na tento bod k dispozícii zhruba hodinu a 45 minút. Teda reálne to bude hodina 20. Available for this point because we are also having a vote. Čaká nás totiž hlasovanie Viete, ako to s hlasovaním býva. Ľudia sa sem budú hnať a budú čakať, že sa bude hlasovať presne na čas. Takže teší nás, že je medzi nami poprvýkrát pani Luba Johansson, ktorá má na starosti otázky vnútra. Poprvýkrát eh, prišla na stretnutie s nami potom čo sa ujala funkcie oblasti portfólio zahrňa aj azyl, migráciu, otázky vnútorné bezpečnosti, budúcnosť Schengenu. Teda sú to všetko témy, ktoré sú nám veľmi blízke. Vrátanie nového paktu pre azyl a migráciu, Čiže je veľká téma. Pani Honson už začala navštevovať hlavné mesta EÚ spolu s podpredsedom Skinesom posledných dňoch navštívili Grécko a tiež navštívili Turecko. Srdečne vás vítame, tešíme sa, že ste nám prišli odprezentovať v rámci tzv. štrukturovaného dialógu svoje názory. Máme v pláne pokračovať v tomto dialógu s vami, pani komisárka. Chcel by som tiež vás vyzvať, výslovne, pani eh, Johansson, aby ste sa zúčastnili ďalšieho dialógu, bisemestrálneho dialógu o bezpečnosti, eh, ktorý prebehne priamo, teda i hneď po vianočnej prestávke. Bude to stretnutie s bývalým komisárom teda v minulosti sme e, takéto stretnutie absolvovali s komisárom Kingom a, a máme v pláne pokračovať v tejto tradícii s vami. Chce sa zamerať na, chceme sa zamerať na stratégiu vnútornej bezpečnosti, tak aby parlament aj komisia mali priestor podrobne takto diskutovať pravidelne. Dostanete slovo na 15 minút. Vidím tak veľa kolegov, ktorí sa hlásia. Máme k dispozícii len hodinu a pol. Prosím teda kolegov, aby nezabudali na to, že času je málo, aby ste prešli k veci, prosím, keď dostanete slovo. Pani Johansson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Príjemný podvečer. podvečer. Teší ma, že mám môže sa s vami stretnúť. Chcela by som sa s vami podeliť o svoje názory, o svojom portfóliu. A tiež som prišla vypočuť si vaše návrhy, vaše názory, vaše vyjadrenie a isté, že odpovieme na otázky, ktoré mi budete klásť. Neskôr by som sa vyjadrila k otázkam vnútornej bezpečnosti, ak dovolíte. Domnievam sa, že otázka bezpečnosti sa týka predovšetkým súdržnosti spoločnosti. Sme svedkami organizovaného vážneho zločinu, e, ktorý narastá. Tiež e, sú to hrozby teroristických skupín. E, došlo k obrovskému narastu užívania drog. Spravidla organizovaný zločin si takto financuje svoje konanie. Veľmi rýchlo sa to rozvíja. Využívajú sa nové, tak povediať, podnikateľské modely. Sú veľmi vynaliezaví títo zločinci a po väčšine teda konajú vo viac ako jednom členskom štáte. Je to skutočne priestor, kde e, je, e, je možné preukázať pridanú hodnotu z európskej úrovne. Pre mňa osobne je to otázka e, súdržnosti spoločnosti. Domnievam sa, že každý jeden občan má právo byť chránený. A myslím, že je nevyhnutné, aby sme chránili našich občanov v rovnakej miere všetkých. Viem, že v niektorých oblastiach občania majú pocit, že vo svojom bydlisku, vo svojom susedstve e, nie je až taká vysoká bezpečnosť e, ako v iných tým, že majú inú farbu pleti, iný pôvod, že nie sú tak chránení ako iní. Niekedy je to opravnené, niekedy nie. Tento dojem. Myslím, že organizovaný zločin a zločinci nielen útočia na obete priamo, útočia aj na súdržnosť v našej spoločnosti, na zamknutosť. Preto sa tomu musíme venovať o mnoho efektívnejšie ako v minulosti. A preto je to vlastne ako jed v našej spoločnosti. Pretože keď občania strácajú dôveru, majú pocit, že nie sú chránení v rovnakej miere ako iní, tým pádom sa stráca celkovo dôvera spoločnosti. Aj v súdržnosti sa toho veľa stráca. Teraz pracujeme na eh, bezpečnostnej stratégie pre najbližších 5 rokov. Veľmi rada si vypočujem aj vás, eh, vypočujem si vaše podnety. V týchto chvíľach totiž je možné určiť eh, podobu tejto novej stratégie. Domnievam sa, že sa musíme zamerať na organizovaný zločin o mnoho cieľenejšie, o mnoho efektívnejšie ako doposiaľ. Tiež mm, musíme lepšie zakročiť eh, proti tomu, ako získavajú zbranie a výbušniny tieto skupiny a tiež ako sa dostávajú k peniazom. Peniaze eh, sú priam prepojené s obchodom s drogami. Preto je dôležité chrániť naše vonkajšie hranice z bezpečnostných dôvodov o mnoho lepšie, ale tiež je potrebná o mnoho užšia spolupráca na európskej úrovni v oblasti bezpečnosti. Eh, bolo prijatých mnoho legislatívnych balíkov, ich plnenie je dôležité, ale musíme tiež zintenzívniť úsilie nielen čo sa týka ochrany detí, ale v iných oblastiach. Zneužívanie, e, sexuálne zneužívanie detí na internete sa naozaj e, vzmáha neuveriteľne rýchlo. Dokážeme zakročiť, ale potrebujeme na to efektívnejšie nástroje. Europol toho robí veľa, naozaj je to pôsobivé, ale musíme toho robiť ešte o mnoho viac. Je to jedna z povinností, ktorá je na našich pleciach, chrániť naše deti. Musíme tiež chrániť deti pred tým, aby boli obchodované dievčatá, ženy, aby neboli tovarom, s ktorým sa obchoduje. Aj tu musíme zintenzívniť naše úsilie. Mala som možnosť navštíviť sídlo Europolu v Hágu, predtým ako som sa ujala funkcie a urobilo to na mňa veľký dojem práve prebiehalo spoločné podujatie s internetovými platformami, s policajnými zložkami členských štátov, z FBI. A, a bolo to veľmi spoločné, úspešné spoločné konanie, keď sa podarilo stiahnuť z internetu obsah s teroristickým e, podnetom. E, v priebehu jednej noci bolo uzavretých 26 tisíc účtov. A to je jedna z oblastí, v ktorých e, sa nám podarilo zajsť relatívne ďaleko v rámci dobrovoľnej účasti aktérov týchto platformiem Vyžaduje si to jednoznačne však aj novú legislatívu, aby bolo možné stiahnuť teroristický obsah z internetu. Viem, že sa tomu venujete aj vy veľmi aktívne. Tiež by som ešte spomenula elektronický dôkazový materiál. Vieme, že 85 všetkých vyšetrovaní zahrňa elektronické dôkazy. A to je e, nevyhnutné a je nevyhnutné tiež e, konať rýchlo v takýchto situáciách. Teda policajné zložky musia mať možnosť konať rýchlo a využiť e, tieto elektronické dôkazy čo najrýchlejšie. V rámci boja proti závažnej trestnej činnosti. Isté, že vždy je dôležitá rovnováha. Je dôležité pamätať na základné práva, na právo Využívanie nových príležitostí, ale verím, že sa nám podarí dospieť k záveru, že sa zhodneme e, na konkrétnych riešeniach. Ja som vždy ochotná sa stretnúť, aby sme dospeli ku kompromisu a posunuli veci ďalej. Ďalej k migrácii. Keď si porovnám e, svoje dve časti portfólia e, bezpečnosť a migrácia, Dosť ma zaráža e, ten značný rozdiel, čo sa týka dôvery v oblasti vnútornej bezpečnosti. Tam je o mnoho väčšia miera vnútornej dôvery medzi členskými štátmi a preto je tam o mnoho spolupráca v oblasti migrácie. Myslím, že tam chýba dôvera medzi členskými štátmi. A podľa môjho názoru aj preto je tak dôležité dopracovať sa k novému kompromisu. Niekedy, keď chýba dôvera, je ľahšie dohodnúť sa na veľmi podrobných e, e, reguláciách. Myslím, že by bola e, vhodnejšia o mnoho spolupráca v oblasti migrácie. Myslím, že by to bolo prospešné aj pre celú oblasť migrácie, ak by sa to trošku stiahlo z verejnej, diskusie, aby sa to zameralo skôr na pragmatické uh, stránky spolupráce. Ak by sme e, možno trošku zjemnili naše vyjadrovanie na margo migrácie, možno trošku zjemnili ten jazyk, aby sme nepoužívali nejaké vojnové výrazy. Migrácia je dlhodobý fenomén, musíme sa s tým zmieriť, musíme nájsť mechanizmus, ako sa s ňou vysporiadať dlhodobo. Vyžaduje si to spoluprácu o dôveru medzi členskými štátmi a samozrejme aj za účasti parlamentu. E preto som tu. Už na vypočutiach som sa vyjadrila, že mám v pláne absolvovať bilaterálne stretnutie s členskými štátmi do Vianoc. Už sa to celkom nepodarí, teda nový termín je do konca januára. Podpredseda sa bude na niektorých týchto cestách so mnou, ale na niektorých eh, misiách budem sama na týchto stretnutiach. Mám dojem, že teraz eh, nastala vhodná dynamika je tu e, mnoho pozitívnych signálov. Myslím, že to je znakom toho, že členské štáty aj prostredstvom týchto neoficiálnych dokumentov sú pripravené dohodnúť sa. Myslím, že členské štáty by si mali uvedomiť, e, aké je to vžiť sa do situácie a do pozície iného členského štátu. Realita totiž je taká, že 5 členských štátov vlastne nesie na svojich pleciach bremeno 95 migrácie ale tiež vieme, že 72 žiadostí je adresovaných piati členským štátom a to nie sú tie isté krajiny ako tá prvá skupina. 40 miliónov ľudí e, celkovo, e, ktorí žijú v EÚ, bolo narodení v inej krajine. Každoročne zhruba 2 e, milióny, 2,5 milióna ľudí prichádza do EÚ, aby tu žili dlhodobo alebo krátkodobo. Tento rok pravdepodobne Zaznamenáme zhruba 100 tisíc neregulných prekočení hraníc, možno 120 tisíc neregulných prekočení hraníc Európskej únie, ale zároveň pravdepodobne 700 tisíc žiadostí obdržíme. To znamená, že sekundárne pohyby sú naozaj veľká e, téma pre Úniu. A to sú oblasti, v ktorých sa členské štáty budú, budú musieť zblížiť názorovo, budú musieť nájsť kompromis, aby si navzájom pomohli. A preto ste takí dôležití aj vy. Ja nechcem počúvať len členské štáty, ale aj parlament. Viem, že vy v tomto výbore LIBE ste eh, v niektorých oblastiach naozaj toho dosiahli veľmi veľa. Isté, že nebudeme začínať úplne od nuly, chceme využiť eh, čo najviac z toho, čo už sa podarilo presadiť ale v niektorých prípadoch budeme musieť e, začať aj na novo. Tento nový pakt, kam nás dostane, to zatiaľ ešte neviem. Práve e, tá sa snaží dozvedieť aj z rozhovorov s členskými štátmi, ale predpokladám, že boj proti pašerákom a prevádzačom bude významnou súčasťou tohto nového paktu. Ďalej spolupráca s tretimi krajinami bude tiež významnou súčasťou. Ďalej musíme sa snažiť o partnerstva s tretimi krajinami aj preto aby sme predišli neregulárnym prekročeniam hraníc v prípade osôb, ktoré nemajú nárok na azylovú ochranu, ale tiež aby sme e, vyvinuli lepšie legálne spôsoby príchodu e, na naše územie pre týchto ľudí, e, ktorí chcú prispieť k rozvoju našej ekonomiky, obyvateľstvo nám starne. Musíme tento proces mať čas pod kontrolou. Myslím, že rozvoj partnerstva s tretimi krajinami je dôležitou súčasťou tohto procesu aj v rámci boja proti pašerakom a prevádzačom. Ochrana našich vonkajších hraníc to je veľmi významná súčasť. Musíme lepšie chrániť naše hranice a musíme zintenzívniť aj úsilie, čo sa týka návratov. Tiež je dôležité preukázať našim občanom, dokázať im, že európsky spôsob života dokáže chrániť tých, e, e, ktorí to potrebujú. Že európsky spôsob života sa týka tiež prijatia tých, ktorí sem prišli obohatiť našu ekonomiku, našu spoločnosť, ale musíme mať tento proces pod kontrolou. Musíme mať pod kontrolou to, kto prichádza a kedy prichádza. A preto je dôležité venovať sa aj otázkam návratu. Tiež je potrebný mechanizmus solidarity vzhľadom na e, zemepisnú realitu, v ktorej žijeme. Aj toto teda musí byť významnou súčasťou nového paktu aj otázka relokácií. Tiež by som rada zdôraznila, že je dôležité bojovať proti rasizmu a diskriminácii. Tí, ktorí majú národ zotrvať v Európe, či už je to v rámci mechanizmu presidľovania, alebo ide už teda o azyl, alebo legálnu migráciu, tí sú u nás vítaní. Tešíme sa, že sú tu, Chceme, aby uspeli u nás, aby sa uchytili na trhu práce, chceme, aby sa ich deti e, mohli učiť v škole, aby mali pred sebou svetlú budúcnosť. Je dôležité začleniť do spoločnosti a netrestať ich. Niekedy takéto sekundárne formy trestania nie sú celkom um, pozitívnym fenoménom. Je treba prijať týchto ľudí medzi nás do našej spoločnosti. Dokonca menej ako 10 minút mi to celé trvalo. Ďakujeme pekne za e, toto krátke vyjadrenie. Máme veľmi dlhý zoznam rečníkov. Najskôr, tak ako zvyčajne, dostanú slovo koordinátory. E, koordinátor každej politickej skupiny v poradí, ako zvyčajne, každý dostane dve minúty, navrhujem. Teda ten dlhý zoznam ďalších poslancov, aby sa aj oni dostali k slovu, oni budú mať dispozícii minútu, každý z nich pretože máme len hodinu a pol, viac nie. je Potom nasleduje hlasovanie. Snažte sa teda vyjadriť stručne a k veci. Our commissioner here as to the script that she's just followed and as to the pending issues. We get started with the... Začneme tým, že dostane slovo za EPP pani Mecola na dve minúty. Ďakujem. Srdečne vás vítam, pani komisárka. Ďakujem za veľmi jasné slova Tešíme sa na spoluprácu s vami v najbližších rokoch. Ja by som sa rada zamerala na tú prvú časť vašej prezentácie, vašho prejavu k otázkam bezpečnosti sa chcem vyjadriť. Chceme sa poďakovať za to, že ste prišli aj pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN na boj proti korupcii a nemôžem nespomenúť to, čo sa deje v našej krajine v Malte, kde, ako vidíme, korupcia nie je zločinom bez obetí, e, dochádza aj k vraždám. Pred 784 dňami Dafne Caruana e, Garicia, ktorá e, informovala ako novinárka o korupcii na najvyšších úrovniach, bola zavraždená blízko svojho domova. Jedna z otázok, ktorá s tým súvisí, Teraz tým, čo eh, Dafne eh, šetrila, je program, eh, ktorý na Malte funguje a síce predaj cestovných pasov za peniaze. Tiež sa odhalilo, že Malta je v skutočnosti veľmi vážnym rizikom hľadiska bezpečnosti pre EÚ. Situácia v krajine je veľmi napätá. Takmer dennodenne prebiehajú protesty. Aj dnes ráno došlo k protestu e, na úrade vlády. E, protestujúci žiadali okamžite o odstúpenie e, premiéra. On sa rozhodol totiž neodstúpiť zatiaľ. Táto bezprecedentná kríza na Malte by mala pôsobiť ako katalizátor pre Európsku úniu, aby únia konala tak, aby to, čo sa deje v členských štátoch v súčasnosti, aby sa už nesmelo zopakovať v budúcnosti. Čo sa teda dá urobiť z pohľadu komisie? Už ste sa stretli alebo oslovili ste už malského ministra, aby ste s ním prejednali túto situáciu a máte nejaké konkrétne plány stretnúť sa, pohovoriť si s ním? Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pani Sipel za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nebudem hovoriť o Malte, nie preto, že úplne nesúhlasím maximálne nesúhlasím s týmito zisteniami, ale nechcem politizovať túto spolitizovanú rozpravu ešte viac. To mi je ľúto, že to takto musím povedať. Je to tak. Aj keď by sme sa mohli rozprávať o mnohých veciach. Prosím vás, hovorí predseda, nemáme tu čas sa zdržiavať mm, klebetami alebo nejakými osočnými pokračovaniami. Poprosilo, poprosím, ušetri nám to čas, ak jednoducho položíte otázku. Mohli by sme prosím začať merať môj čas znova od začiatku, aby to, táto rozprava neplynula z môjho času? Áno, využite vaše dve minúty, hovorí predseda. Chcem sa vrátiť k dôkazom, a tu súhlasím s komisárkou, že existujú prípady, kedy musíme rýchlejšie nachádzať e, výzvy a problémy, ale justičný a policajný systém v každom jednom členskom štáte sa od seba veľmi líšia. Takže všetci tieňoví spravodajcovia sa pokúšajú nájsť riešenie práve v tejto veci. Hovoríme o bezpečnosti a o stratégii, európskej stratégii. A spomínate aj jeden z faktov, že v rámci jednotlivých krajín dokonca aj mesta, jednotlivé mesta v krajinách sa líšia v miere bezpečia, ktorú cítia. Dovolte mi teda vyjadriť, že toto je v prvom rade s odpovednosťou národných orgánov. Rada by som vedela, či táto nová stratégia zahrňa aj predovšetkým implementáciu toho, čo už e, máme na stoloch, čo už sme odsúhlasili, pretože často vidno, že príjmame nové a nové zákony, ale členské štáty ešte stále ich neimplementovali alebo ich neimplementujú vôbec, čo vedie k problémom. Čo sa týka našich externých hraníc, e, plne súhlasím s tým, čo, čo tu odznelo, že čoraz viac drog prechádza hranicami najmä kokainu a to vedie k ďalším a ďalším problémom. A posledná vec, tá sa týka migrácie. Oceňujem, keď hovoríte, že treba pragmatickejší názor na vytvorenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi. A ešte krátko k druhotným sekundárnym presunom. Tie by sme mali lepšie zorganizovať, ale podmienkou preto je, aby všetky členské štáty implementovali aspoň existujúce azylové balíčky, pretože inak tento ďalší vytvorí ešte komplikovanejšie problémy. Áno, a teraz má slovo pani Intveld na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pani komisárka, pri vašom, vašej prvej výmene názorov v tomto výbore. Začnem niekoľkými poznámkami k migračnému paktu. Hm, na to sa teším Rada by som vyjasnila to, čo e, povedala pani Brigit Sipel. Viem, že sme o tom predtým hovorili, ale chcem to povedať úplne jasne. Európsky parlament je spolu zákonodárca rovný rade. Robíme zákonodárstvo, hlasujeme o zákonoch. Nie je to len rada komisii, je to odhlasovaný zákon. Nie je to niečo, čo môžu pokrčiť a odhodiť do koša. Toľko právne hľadisko. Balík, ktorý máme na stole a ktorý tu je na stole od roku 2015, sme začali preto na ňom pracovať, aby sme vyriešili blokádu v rade a nefungovalo to. Takže čo teraz? Urobíme opäť e, tú istú chybu? Začneme znova? Problém spočíva v rade. Členské štáty sa nevedia dohodnúť, nevedia na seba vziať Zodpovednosť je to problém, ktorý existuje v rade. Toto treba mať na zreteli. A po druhé, e, stratégia bezpečnosti predtým, než e, urobíme nejaké nové návrhy. V roku 2018 parlament odporúčal podrobné vyhodnotenie všetkých e, bezpečnostných opatrení Nikdy doteraz sa to nerobilo. Treba teda pozrieť, čo sme dokázali a kde treba veci zmeniť alebo k ním niečo pridať. Po druhé, právny štát a úcta k základným ľudským právam sú kľúčovými prvkami bezpečnosti. A napriek tomu Európska rada jednoducho je tu cítiť absenciu rady v týchto záležitách Pani Sipel, prepačte, záležitosť Malty nie je spolitizovaná. Ja nepatrím tam do žiadnej politickej strany maltskej a aj tak ma veľmi znepokojuje, čo sa tam deje. Fakt, že rada konzistentne odmieta diskutovať o takýchto veciach. A ďalej, Maďarsko to nie a nedostať na program dňa. Teraz sa do tejto pozície dostáva Malta. Nebudeme hovoriť o Malte hĺbkovo? Toto je naozaj závažný problém pre bezpečnosť celého kontinentu a komisia musí sa s týmto vysporiadať. Ďakujem. Pani Strikka za zelených, ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať pani Johansson, že sa k nám prihovorila a teším sa, že budeme s vami e, spolupracovať. Páčilo sa mi, ako ste hovorili o e, kriminálnej spolupráci a azyle, obávam sa, že tu je nedostatok naozaj na nedostatok súčinnosti a spolupráce a potom sa situácia zhoršuje v mnohých členských štátoch U, To nás e, znepokojuje. Čo sa týka paktu, aj pre nás najdôležitejšia zmena, ktorá sa deje, je zmena Dublinu. Mnohé azylové pravidlá už sa uskutočnili, ale skutočne toto tu spôsobuje veľký problém a preto by som vám poradila, aby parlament sa pozrel na spoločné stanovisko a urobili by sme dobrú prácu v tejto veci. A takisto sa teším na nové návrhy, ale najprv je treba, aby to efektívne fungovalo s princípom solidarity, a základných práv. Medzi tým sme objavili mnohé deficity v azylovom AKI a v základných právach. Pozrieme sa na grécké ostrovy, pozrieme sa na chorvátske hranice. Sú tu nedostatky a apelovali sme na komisiu niekoľkokrát, aby sme pracovali aj na týchto veciach, aby sme zabezpečili súlad, aby sme zabezpečili presadenie týchto vecí v praxi čo robíte v tejto veci, aj krátkodobo. Vyhodnocovacie správy, možno, že usmernenia pre členské štáty EÚ, aby boli v súlade, alebo porušenia zmluv. Toľko vecí sa dá urobiť. Čo s tým teda spravíte? A čo sa týka stiažnosti v oblasti ľudských práv, máme tu problém s Líbiou, s Nigériou. Externá dimenzia tu existuje. Komisia súhlasí, že je dôležité spolupracovať s tretimi krajinami a komisárka spomenula súlad v neformálnej spolupráci. Vy ste slúbili, že skontrolujete monitorovacie systémy, takže možno by ste nás, pani komisárka, mohli informovať o tom, ako mienite monitorovať a hodnotiť toto riziko. Pán predseda, pani Tardino je tu prítomná, prosím. Pán Sofor, nech sa páči, máte slovo. Pani komisárka Johansson, vy ste teraz na čele migračných snách. Povedali ste vo vašom vypočutí predtým, než ste sa stali komisárkou, že nemienite zastupovať len švédske politiky, ale keď si pozriem švédsku televíziu, v programe ste povedali na švedskej televízii pred vypočutím, že Európa potrebuje povinnú solidaritu. Inými slovami, nutenú solidaritu, nutenú migráciu do niektorých členských štátov EÚ. To môžeme preformulovať. Ale pozrime sa na švedskú migračnú politiku. Vy ste povedali, že ste na ňu hrdá, ale vy chcete nútiť aj iné krajiny, aby mali migrantov, napríklad Dánsko, krajiny, ktoré nechcú migrantov. My proti tomu budeme bojovať. Vidím to tak, že vy a vaše švedské politiky nie sú riešením pre európske problémy migrácie a to je ten problém, pretože populácia sa obáva migrácie. Nominovanie komisárku z takejto krajiny, ktorá má najzodpovednejšie politiky z EÚ zo všetkých? Takto to vidíte? Ak by ste boli súčasťou týchto migračných politík, to je, to je tsunami znásilňovaní, to je tsunami trestnej činnosti, to je tsunami gengov, ktoré sa na nás valia. Dovolte mi v tomto zmysle tri návrhy. Zatvorme externé hranice únie, patrolujme a kontrolujme si vlastné národné hranice EÚ a týchto kriminalistov zvonka vypatrujeme a pošlime ich domov. Teraz má slovo pán Prokačiny za ECR, pani Nikola Proka... E, pán Nikola, budem hovoriť po taliansky. V poriadku? Ďakujem vám pekne. Rád by som využil týchto tieto posledné minúty, kedy pani komisárka Johansson s nami bude a ja mám otázky. Sú tu veci ako bezpečnosť a e, imigrácia. Povedali ste, že vám že to vyvoláva rozdiely medzi nami, e, rozdiely, rozpory medzi nami, ktoré sa týkajú imigrácie. Ak je tu link medzi imigráciou a ďalšími skutočnosťami e, vyhýbame sa tomu. Ja si myslím, že medzi týmito vecami dvoma je spojenie. Nie je tu dostatočný boj proti nelegálnej migrácii a potom to končí tak, že sa ničí e, celý koncept legálnej migrácie ničia sa, ničí sa tá správa, tá, ten signál, ktorý sa šíri v Európe. Keď nie je možné vstúpiť do EÚ legálne, tak možno to je aj preto, že niektoré cesty e, vyčerpali, zdroje vyčerpali nelegálni migranti. Boli ste v Turecku, stretli ste sa s prezidentom Turecka Erdoganom. Chcel by som vedieť, čo bol význam tejto schôdzky. Mojím nepokojením stále je, že hľadáme riešenia problému imigrácie tak, že jednoducho ich vyvezieme, tieto problémy, mimo európske hranice lebo Európa nie je dosť odvážna, aby sa postavila k problému čelom. Za GUE tu je pani Ernst. Pani Piletie, ďakujem pekne. E, pani komisárka e, paktu o migrácii. My sa trošku obávame, pretože ak tento pakt bude mať za cieľ znížiť e, práva žiadateľov o azyl, iste pochopíte, že my to nebudeme môcť podporiť. Okrem toho máme dojem, že pakt, ktorý nám navrhujete, má za cieľ potrestať sekundárne pohyby a zrýchliť postupy na úkor dodržiavania základných práv. My by sme čakali, aby komisia konala v prípade, že sa odhalia porušovanie základných práv žiadateľia o azyl a utečenci, ak sa ich práva pošľapávajú práve, ak sa toho dopustia štáty, ktoré uplatňujú eh, pocit násilného návratu. A keď hovorím o takýchto krajinách, spomeniem Turecko. 340 tisíc ľudí by boli vrátili do, vrátení do Sýrie dobrovoľne. E, podľa údajov z Turecka máme e, údaje mimovládok, napríklad Amnesty International alebo Human Rights Watch. Tie majú informácie priamo z terénu a oni vlastne majú zhromaždené dôkazy, ktoré dokazujú, že tieto návraty nie sú v skutočnosti dobrovoľné, tak ako Turecko tvrdí. Turecké orgány teda niekedy používajú aj násilie alebo rôzne iné formy donúcovania v snahe príjmať týchto migrantov, aby sa vrátili do Sýrie. Chcem sa teda opýtať veľmi jasne, keďže došlo k porušeniu zásady non-refoulement, chcem sa opýtať pani komisárka veľmi jasne, či ste tureckú vládu upozornili na tieto vaše obavy súvisiace s násilnými návrhmi do Sýrie a to vrátanie tých, ktoré sa tvária byť dobrovoľné návraty. Ďalej, čo sa týka financovania únie, programov Turecka, či Turecko dodržiava e, presnú zásadu e, nenavracanie teda no reformu. Ešte raz sa ospravedlňujem za hlas. Pani komisárka Johansenová, naozaj toho máte veľa, ale máme pred sebou rozvrh, ktorý musíme dodržiavať, preto navrhujem, aby sme ukončili otázky je tu 25 poslancov, ktorí sa chcú niečo spýtať. Tak vám dám iba minútu, aby sme to vyriešili. Kvôli nám všetkým, prosím vás, aby sme mohli hlasovať na čas. Pán Moráš, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani komisárka, Želám vám všetko najlepšie, najmä čo sa týka práce na pakte migrácie a azylu. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že švedský spôsob je dobrý základ na riešenia. Aj v Solidarita je vynikajúca koncepcia, aj keď niektoré krajiny viac sú solidárne, iné menej. Ja nemám konkrétne otázky, lebo zatiaľ ste ešte niečo, nič eh, nestihli urobiť, ale ja by som len naznačil istý smer. A dve stručné poznámky. Jedna. Spomenuli ste, neoficiálny dokument, viaceré. Samozrejme, že sa treba vrátiť ku komplexnej politike a k súhlasu členských štátov, ale všetky tieto podmienky a výzvy budete sa pohybovať smerom k zlegálneniu, k právnemu štátu pri vašom prístupe Ďakujeme. Pán Radev, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, rád by som vám zablahoželal a takisto vás privítal na prvom štrukturovanom dialogu s komisiou. Z Spolu s Európskou komisiou aj parlament e, sa zdá, že má názor, že treba urobiť ešte veľa práce na výzvach v oblasti migrácie. Potrebujeme urgentné aktivity, ktoré by zlepšili podmienky mm, vo východnom Stredomori. V nedávnych mesiacoch sme boli svedkami tragédie na greckých ostrovoch. Vyhlásenie e, prináša isté výsledky, ale zvýšená migra- zvýšený migračný tlak v Turecku a nestabilita v tomto regióne sú zdrojom obáv. Čo Európska komisia robí v tejto veci a má pocit, že tento zvýšený migračný tlak bude mať aj dopad na šengenský systém. Ako viete, niektoré členské štáty ešte stále udržujú interné kontroly na šengenských hraniciach. Čo Európska komisia robí? Aké opatrenia voči napríklad eh, oddialeniu vstupu Bulharska do Európskej únie robí? Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Vítajte medzi nami, pani komisárka. Želám vám veľa síl do ťažkej práce, tak ako to povedali mnohí predlečníci. Spomenuli ste uh, už predtým, že treba zabezpečiť migračné postupy. Uh, máme tu problém s pašovaním ľudí, uh, ktorý sa týka najmä žien a detí, ktoré sa dostanú do rúk organizovaného zločinu. Uh, keď sa skontaktujú prvý raz s úradmi v krajine príchodu, tak ako to hovorí Dublinské nariadenie, Dublinské nariadenie. Eh, vidíte, že to nefunguje. Ako zreformujeme Dublin? Ako zabezpečíme, že tieto ženy, ktoré sa dostanú do Európskej únie, sa jednoducho nebudú nútené vrátiť do krajiny pôvodu s tými ktorí ktorých sem prepašovali. A čo sa týka znásilnení, viete, že aj vo Švedsku sa stalo, že etnickí Európania boli autori, boli tí, ktorí znásilňovali ženy a deti. Takže dávajme si pozor, keď niečo tu tvrdíme. Ďalší rečník, jedna minúta. Ďakujem. Hovorí pán Brejer, hovorili ste o dôvere. Je tu aj o dôveru občanov medzi sebou nie, že, by sa, že, že sa začneme podozrievať, že každý sme tu kriminálnikom. A dôležité je dohľad. Treba si overiť každého, alebo treba zacieliť vyšetrovania na podozrivých. Moja prvá otázka sa týka práve tohto. Mohli by ste nás ubezpečiť, že v súlade s jurisdikciou tridenciou a Európskym justičným kódexom komisia nenavrhne ďalší nástroj, ktorý by prispel k ďalšej blokáde našej komunikácie v tejto veci. Dôležitý pocit, dôležitý tá súčasť bezpečnostnej politiky je pocit bezpečia. A to súvisí s rizikom, ako ho ľudia vyhodnocujú. V niektorých oblastiach ľudia majú pocit z médií, že žijú v nebezpečných oblastiach, že žijú nebezpečnejším životom ako predtým. Hoci to tak nemusí byť. Mohli by ste nám povedať, ako vo vašej novej agende budete nastavovať opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť e, uvedomenie si bezpečia našich občanov. Ďakujeme. Pani Bjork e, tu nie je, takže pani Daly, nech sa páči. Je tu? Nie, senior Barena? Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka Johansson, stretli ste sa minulý týždeň s gréckými úradmi. By sme sa chceli e, s vami podiel naše obavy ohľadom plánu greckých úradov, že chcú hotspoty premeniť e, na e, detenčné centra s kapacitou až do 10 tisíc miest. Konzultovali ste o tomto s greckou vládou? Aké je stanovisko komisie ohľadom tohto plánu? Bude sa e, využívať pre masovú detenciu v Grécku aj európske financovanie? Po druhé, nový zákon, ktorý bol za 5 dní schválený, zdieľame obavy pohraničných zložiek, že tam budú ovplyvňované alebo okliešťované práva žiadateľov, predovšetkým čo sa týka prístupu na pracovný trh, vzdelávania, zdravia alebo prístupu k právnikovi. Takže tento e, nový zákon, hovorili ste o tom z vládu, s ktorou ste sa stretli. No a taktiež máme tu výzvu e, k, premie- k relokácii žiadateľov o azyl čo sa týka Dublin, dublinského nariadenia, tak e, pracuje sa na ňom, pretože už by sme radi začali s relokáciou. Napríklad z Grécka. Ďakujem. Teraz pani Kanko. Chceli ste hovoriť? Áno? Nie? Takže pán Fest. Alebo podľa poradia politických skupín myslím, že pán Fest ide ako prvý. Ďakujem. Pani Johansson, hovorili ste o tom, že musíme mať súdrnosť spoločnosti a každý občan má právo na to byť chránený. Ale sme svedkami toho, že nie len legálna imigrácia stále viacej spochybne a podkopáva túto eh, súdržnosť, ale aj ilegálna. V Augsburgu bol eh, cez víkend eh, niekto, bol Augsburg bol cez víkend zabitý nemecký hasič, osobou, ktorá má aj kurdské, aj libanonské občianstvo. A taktiež e, tie teroristické útoky v Anglicku, boli to síce ľudia s britským občianstvom, ale boli to teda ľudia z migračného prostredia alebo e, histórii migrácie. Takže nemyslíte si, že treba bojovať proti takýmto javom? Ďakujem. Pani Kanko. Dobre, mám šťastie, ďakujem. Ďakujem pani komisárka, ďakujem za to, že tu dnes ste. Gratulujem k novému úradu. Chcem sa opýtať ohľadom nového azylového migračného paktu. Je treba zaručiť, že budeme mať účinné riešenie, čo sa týka azylu a migrácie, tak aby sme zaručili aj dôveru našich občanov na ďalších 5 rokov, aj naviac ale taktiež, aby sme chránili ľudí pred obchodovaním s ľudskými bytostiami. Ako sme videli za posledné roky, tak niektoré krajiny sa neriadili pravidlami Dublinu, iné e, neuplatňovali príslušné pravidlá, takže pokiaľ majú pravidlá byť účinné, tak ich musia rešpektovať všetci. Ako tento nový pakt o migrácie, o, o ktorom ste hovorili, ako má zaručiť, že EÚ bude jednotná, že sa budú rešpektovať pravidlá, ako chcete zaručiť, že akýkoľvek nový pakt alebo nová dohoda nás nerozdelí, ako chcete nájsť eh, dobré riešenie pre túto otázku. Teraz pán Peters, ďakujem. Pán predseda, ďakujem pani komisárka. Chcel by som sa vrátiť k otázke bezpečnosti. Hovorili ste, že Europol, hovorili ste, že Europol, Europol za skvelú prácu a že v budúcnosti musia robiť ešte viac. Hovorili ste o drogách, o multikriminálnych organizáciách, ale je tu jeden problém a konkrétne je tu problém s rozpočtom Europolu, s rozpočtom Eurojustu, a iných agentúr. Ako na jednej strane môžete povedať, že musia robiť viac a na druhej strane je rozpočet rovnaký. Ďakujem. Ďakujem, pán Moreno, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým chcem poďakovať pani komisárka za to, že ste sem prišli. Chcem vás vyzvať, aby ste naďalej pokračovali vo vašom Tour de Capital, aby ste podporovali dôveru členských štátov, čo sa týka migrácie. Myslím si, že kľúčové je vnímanie migrácie. Migrácia nie je hrozba, je to výzva je to príležitosť, a dokonca aj vy ste to povedali, je potrebná. Takže musíte naďalej podporovať toto vnímanie, to je to najdôležitejšie. Po druhé, maloletí bez prievodu, toto sú dievčatá a chlapci, ktoré sú obeťami. Videli sme, čo sa stalo na Stredozemnom mori. Taktiež v Madride v príjmacom centre bol e, nezdarený útok, alebo nevydarený útok. Toto je skutočne hamba pre našu spoločnosť, takže komisia musí predložiť návrhy. Viem, že je to téma národných kompetencií, viem, že ale komisia môže do veľkej miery pomôcť, pretože sa nás to týka všetkých. Ďakujem. Ďakujem. Pán Karem na minútu. Pani komisárka, ďakujeme, že ste prišli. Blahoželám k, ku krokom, ktoré ste presadili vo Švédsku. Ja zastupujem sever Francúzska, 30 km od Kale, celé roky, 15 rokov som tam pôsobil ako zastupca, ktorý prijal tisíce migrantov. Nikdy som nemala ani jednu skúsenosť e, so zločinom. Čo sa týka e, hotspotov v tretich krajinách, e, tá je naozaj katastrofálna. Vychádza sú z neoficiálnych dokumentov eh, non-papers, bez toho, aby členské štáty vôbec prevzali zodpovednosť za situáciu na vonkajších hraniciach a aby odsúdili situáciu v týchto hotspotoch. To môže ešte zhoršiť situáciu, ktorú poznáme. Čo si myslíte o tomto prístupe a môžete nám zaručiť, že nový pakt bude zohľadňovať práva žiadateľov o azyl a že zohľadní taktiež zapojenie žiadateľov o azyl do mechanizmu spoločnej solidarity, tak aby eh, Ehm, sa nepresadili niektoré snahy, ktoré majú zamedziť sekundárne pohyby. Pani Jončeva? Pani komisárka. Máte predsa veľmi ťažkú úlohu. Som si istá, že prinesiete dobré výsledky. Minulý rok sa veľa hovorilo o probléme súčasnej azylovej politiky, a členské štáty v prvej línii sú naďalej pod tlakom. Do určitej miery ich ostatní nechali bez pomoci, ale potrebujeme pragmatický prístup. Mám konkrétnu otázku. Čo sa týka azylu, tak aké sú hlavné piliere nového migračného paktu, ktorý bude skoro navrhnutý? Čo sa očakáva od reformy, aké tam budú nové prvky? A ešte chcem povedať niečo ku korupcii. Korupcia zabíja, áno, ale nemali by sme mať dvojitý meter. Mali by sme vedieť, že korupcia ničí základy demokracie dramatickým spôsobom v niektorých európskych krajinách, ako v Bulharsku, kde korupcia ničí slobodu médií a nemôže sa vykonať ani riadne vyšetrovanie ilegálnej imigrácie. Takže máte našu plnú podporu, ale nezabúdajte, že už nám čas takmer vypršal, musíme konať. Ďakujem, pán Körner. Prepačte, takéto prejavy nadšenia tu nie sú ani očakávané, ani dovolené. Takže áno, pán Körner, ďakujem za to, že tu dnes ste. Pani komisárka, gratulujem k novej práci. Mám dve krátke otázky. Na vašom vypočutí ste sa k mojej radosti vyjadrili k mojim otázkam ohľadom dôvery medzi členskými štátmi, spolupráci. Nehovorili ste o nových nástrojoch, nových údajoch, takže chcem zopakovať to, čo sa pýtal kolega Brajer, pretože váš kolega Miko Damberg, eh, minister vnútra Švedska, vyzval k vytvoreniu eh, novej schémy na eh, uchovávanie údajov, takže dúfam, že vy nepodporíte takýto návrh. No druhá otázka k viacročnému finančnému rámcu. Je tu návrh fínskeho predsedníctva a sú tam skutočne veľké škrty v oblasti politiky bezpečnosti. Bude dostatok peňazí podľa vás pre Europol? Ako hodnotíte tento nový návrh, ako môžeme zaručiť, že Europol a všetky ostatné agentúry budú dostatočne financované. Ďakujeme. Pán Markhard na minútu. Ďakujem, ďakujem za vašu prítomnosť. Chcel by som poukázať na to, že som tu v parlamente síce nový, ale je tu skupina, ktorá v nadchádzajúcich rokoch nebude súhlasiť s tým, že sa o niečom bude hovoriť o tom, že väčšina kriminálnych činov v Nemecku bola spáchaná Nemcami. Takže to nebudem opakovať, ale chcem sa to takto predoslať. No, máme tu tento technický dokument z Nemecka. Správne ste povedali, že sekundárne pohyby sú témou, ktorá zamestnáva Nemcov, aj náš, hlavne nášho ministra vnútra. A odpovedou na to je tento technický dokument a síce odobrať práva ľuďom na hraniciach, dať im teda menej práv, kým sa ukončí azylový postup a ach, že ich potom zavrieme do azylových centier. Takže vy ste sa mi povedali, sa povedali, že vítanie je dôležité v európskej kultúre, tak ja sa chcem opýtať, ako toto k sebe pasuje. Ehm, ľudí chrániť a na druhej strane niekde zatvárať. Ďakujeme. Pán Zdechovský. Ďakujem. Pán predseda, rád by som hovoril o bezpečnostnej situácii na našich uliciach. Hovorilo sa o situácii v Kale. Rád by som sa pýtal pani komisárky, ako vidíte situáciu tam? Ako dokážete vysvetliť, to, že šoféry kamionu sú naďalej napadaní 100 kilometrov od Kale, pretože je tam veľa prevádzačov, ktorí chcú ľudí napchať do kamionov a poslať ich do Veľkej Británie. Máte nejaký akčný plán pre riešenie tejto situácie? Druhá otázka sa týka Švedska. Chcel by som vyjadriť záujem o otázku bezpečnosti vo Švedsku. Mohli by ste nám vysvetliť, vysvetliť správy z BBC, čo ukazujú na BBC ohľadom kriminálnych gengov a ďalších vecí? Ďakujem. Folat. Ďakujem pani Folat. Ďakujem. Vítam vás v našom výbore. Chcela by som vám poďakovať, že si necháte položiť otázky. Je to skutočne ťažké, ťažká úloha. Vidíme už celé mesiace obrázky v Európe. Pred desiatimi rokmi som si nebola myslela, že je to vôbec možné. Predovšetkým z greckých ostrovov, e, zo západného Balkánu. Tam vidíme našu e, neúspešnú migračnú politiku z posledných rokov, aké to má výsledky. Samozrejme, že aj v Bosne sa urobili chyby, ale my ako EÚ nemôžeme všetko e- outsourcovať. Táto externalizácia privodí ľuďom utrpenie. Takže potrebujeme európsku stratégiu, ako sa postaviť k týmto ľuďom. No a potom s tým úzko súvisí druhá otázka. S touto európskou stratégiou je jasné, že potrebujeme účinnú ochranu vonkajších hraníc, no a na druhej strane potrebujeme aj dodržiavanie základných práv na vonkajších hraniciach a toto je skutočne ťažko vyvažiteľné. Takže v budúcnosti budú mať e, pohraničníci možnosť ad hoc rozhodnúť priamo na hranici, či tá konkrétna osoba je ilegálnym migrantom, alebo či má právo na zílový postup. No a potom sa teraz spustí rôzny postup v závislosti od tohto rozhodnutia. Takže podľa vás, ako môžeme rozhodnúť alebo zaručiť, že sa nebudú porušovať základné práva v takýchto situáciách. Ďakujem. Teraz pán Boslager. Ja som nedávno bol na Lesbose, videl som tam to, o čom ste mnohí hovorili a bol som šokovaný hroznými podmienkami, nedostatočným prístupom k základným e, potrebám, hygienickým, zdravotným. Máme nový azylový zákon v Grécku. No a zdalo by sa, že detenčné centra sú v podstate riešením alebo takto sa to prezentuje, myslím si, reakcia nemôže byť takáto. Takže poslali sme list ministrovi vnútra a žiadame ho, aby urgentne konal otázke tejto humanitárnej krízy. Chcem sa opýtať, čo budete robiť vy, aby ste zlepšili životné podmienky, aby sa zrýchlilo zlučovanie rodín, maloletých bez prievodu a taktiež, aby sa zrýchlilo núdzové, núdzová relokácia osob, ktoré sú tam, pretože momentálne ja sa hambím, že som zastupcom Európy, keď vidím, čo sa deje na európskom území. Ďakujem. Pán Bartolo na minútu. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj komisárke za to, že tu dnes je. Parlament v minulom období vyslal jasné odpovede na súčasné výzvy, predovšetkým čo týka migrácie, no ale určité členské štáty, ktoré, alebo členské štáty, ktoré sa celé tri roky neboli schopné dohodnúť na azylovom balíčku, tak Hovorím tu predovšetkým o Dublinskom nariadení. Ja nesúhlasím so stiahnutím tohto návrhu. Takže sa pýtam, pokiaľ by prišiel nový návrh, bol by rovnako ambiciózny? A čo sa týka legálnych spôsobov migrácie, čo chcete predstaviť o nejaké inkluzívne opatrenia? Budeme sa zaujímať o tých, ktorí sú vysoko kvalifikovaní. No a čo sa týka vyhľadávania na mori, tak tento parlament vyslal silný signál. Myslím si, že potrebujeme európsky prístup. Čo chce komisia robiť v tejto veci, čo chcete schváliť, ako chcete zaručiť, že ten, ktorý bude v Európe poskytovať humanitárnu pomoc, nebude postavený pred súd. Ďakujem. Len stručne, pán Tudorake, čo sa týka umelej inteligencie, presadzovania práva, chcel by som sa opýtať, či tieto témy sa taktiež dostanú na program komisie. Predovšetkým dva aspekty. Poprvé, existencia, expertíza a rôzne nástroje na úrovni presazovania práva, aby sme sa vyhli negatívnu využitiu umelej inteligencie zo strany kriminálnikov. Zložky presazovania práva. Hovorili ste napríklad o detskej pornografii, o tom, ako, boj, ako sa boje proti tejto kriminalite. No a legálne spôsoby imigrácie do EÚ. Keď cestujete po hlavných mestách, tak možno by ste sa mohli pozrieť na to, aké sú tam nástroje ohľadom legálnych spôsobov, ako sa dostať do EÚ. Ďakujem. Magid. Pán Magid. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Čo sa týka dublinského nariadenia, tak to je zásadné, aby sme mali dobre fungujúci šengenský priestor bez e, vnútorných hraničných kontrol, ale už ako bolo veľakrát povedané, nemôžeme čakať na to, že sa dohodneme na Dubline, aby sme zastavili nezákonné praktiky na, na vnútorných a vonkajších hranicách v EÚ. Ja som s kolegami nedávno e, navštívil francúzsko-taliansku hranicu, tam som videl na vlastné oči, ako utečenci a vysiedlené osoby sú um, každý, ako sa s nimi zaobchádza, každý deň sú tam aj maloletí bez prievodu, ktorí sú tam úplne sami, nemajú možnosť sa uchádzať o ochranu. Francúzsko je len jedným príkladom. Všetci poznáme situáciu násilné navracanie migrantov e, z Chorvátska, ktoré je kandidátom na vstup do Schengenu. Takže čo vy ako nová komisárka chcete urobiť, aby sme zaručili nezávislé monitorovanie situácie vo všetkých členských štátoch a všetky členské štáty si budú plniť svoje úlohy e, v šengenskom priestore bez toho, že ich porušovali rešpektovali základné práva. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Ruiz de Vesa na minútu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka, za vašu prítomnosť, za vašu prezentáciu. Ja súhlasím absolútne, predovšetkým s tým, čo ste povedali ohľadom potreby e, vzdať sa nejakého vojenského militantného jazyka v oblasti migrácie. Toto je skutočne veľmi dôležité. A čo chcem povedať? K vašim konzultáciám s členskými štátmi, ako, ste, ako už bolo povedané, je to pozitívne, ale kde si robím obavy, hľadá sa riešenie jednomyselnosti na rade, miesto toho, aby sa hľadala hľadalo väčšinové stanovisko. Toto si myslím i v parlamente. Takže v podstate tu sa znižujú očakávania od tohto migračného balíčka, ktorý chcete spustiť. Strácajú sa tam niektoré prvky, ako napríklad e, e, presídlenie. Ďakujeme teraz e, pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Pýtam vás, pani komisárka, som rada, že hovoríte, že rada, že ľudia sem prichádzajú do Európy si e, budovať nové životy a že sú vítaní, pretože skutočne toto je skúsenosť mnohých, e, ktorá je úplne opačná, ktorí sa toto pokúsia, Kolegovia hovorili o Dublinskej dohode, dohode o Dublinskom nariadení, ale chcem sa opýtať stručne ohľadom chorvátskej hranice, pretože vo svetle dobre zdokumentovaného stavu, kde sa pácha násilie na žiadateľov o azyl a migrantoch, vo svetle absolútne nevyvratiteľných dôkazov ilegálnych nelegálneho navracania migrantov sa to hranice. Čo chcete presne robiť? Ako chcete vyzvať členské štáty, aby sa zodpovedali za porušovanie ľudských práv a za nelegálnu prax, ktorú tam vykonávajú? Pán Roberti, ďakujem pekne. A ja, pani komisárka, za to, že ste prišli na stretnutie s nami a ďakujeme za to, čo ste povedali najmä čo sa týka toho, že je potrebné uzatvárať partnerské dohody s tretimi krajinami. Tiež e, sa mi páčilo, čo ste povedali o boji proti detskej pornografii. Ja mám skúsenosti z praxe. Viem, že boj proti obchodu s deťmi a boj proti e, sexuálnom zneužívaní detí na internete, to sa bude vyžadovať e, o mnoho e, väčšie ľudské zdroje. Chcem sa E, vyjadriť ku korupcii. Súhlasím s tým, čo tu už zaznelo. Chcem sa konkrétne opýtať, aká je stratégia komisie. Existuje vôbec nejaká stratégia komisie v boji proti medzinárodnej korupcii a ak áno, aké opatrenia chcete e, nasadiť napríklad e, odhalenie, cezhraničné odhalenie v reálnom čase. Zatiaľ sa o tom nehovorili v parlamente, v komisii. Ďalej, súhlasíte s tým, že je potrebné zintenzívniť boj proti rodovrému zločinu, vrátanie, zhabávania majetku, aj keď nedôjde k odsúdeniu z trestnej činnosti a tiež súhlasíte s návrhom predchádzajúcej komisie, ktorý sa týkal toho, že inštitúcie, ktoré nedodržiavajú naredenie boj proti praniu špinavých peniazí by mali byť trestané. Chcete vytvoriť takýto centrálny inštitút, ktorý sa bude venovať len otázke praniu špinavých peniazí, tak aby boli ustanovenia platné v celej EÚ? Ďalší rečník. Ďalšia rečníčka, ďakujem. Pán predseda, pani komisárka, hovorí pani Ferrara, blahoželám aj ja k vymenovaniu do funkcie a želám veľa úspechov. Che denota una, ha notato una maggiore Povedali ste, že ste si všimli väčšiu mieru dôvery zo strany členských štátov v kontexte migrácie a PECA. často vidíme, že je ťažké vôbec aj si výmenu informácií medzi členskými štátmi pri dodržaní plnej eh, bezpečnosti na území EÚ. Zatiaľ nemáme ani právny základ, ktorý by zaistil bezpečnosť eh, v celej EÚ. Konkrétne mám na mysli boj proti zločinu a organizovanému zločinu. Teda, čo chce komisia urobiť v súvislosti s správou iniciatívy z roku 2015, ktorú som napísala ja, kde sa uvádza okrem iného to, že je treba eh, trestne stíhať aj zločiny mafie v EÚ že treba zadefinovať eh, ďalej. Čo sa týka migrácie, mm, trošku som skeptická, čo sa týka toho nového začiatku. Ja chápem, že je treba veci rozbehnúť na novo, ale myslím, že Európsky parlament už toho urobil veľmi veľa. Ja som bola spravodajkyňa vo veci nariadenia o postupoch a môžem potvrdiť, že sa vynaložilo obrovské úsilie v snahe dopracovať sa k záverečnému textu, ktorý bol potom hlasovaný. Obávam sa, že ak by sa predložil úplne nový návrh, tak paradoxne by vlastne došlo k takej istej stagnácii, ktorú sa snažíme prekonať. Dnes ma navštívilo 55 študentov, ktorí sa ma pýtali, čo robí Európska únia v snahe riešiť, vysporiadať sa s migračnými tokmi. A musela som im povedať, aká je tá smutná realita. Ďakujeme pani Kiniči, ďakujem pani komisárka, za to, že ste prišli na stretnutie s nami. Ja súhlasím plne s vašim prístupom k otázkam vnútornej bezpečnosti. Ja tiež súhlasím s tým, že je potrebné zintenzívniť spoluprácu a dôveru medzi členskými štátmi. Spomenuli ste e, závažný zločin, e, boj e, proti obchodu s drogami, s pašovaním ľudí, s priekupníctvom tiež korupcia, Ide o skutočne zločinecké gengy. Chcem sa teda opýtať, nemyslíte si, že nastala vhodná chvíľa na to, aby sa prijala európska stratégia boja proti zločinu, tak ako sme to schválili eh, v predchádzajúcom období pre terorizmus, že by sa malo zadefinovať pojem účasti na medzinárodnom zločine, E, tá predchádzajúca definícia už totiž neplatí ďalej. Čo sa týka maloletých, už mnohí kolegovia spomenuli obchod s maloletými. Ja sa teda chcem pýtať veľmi konkrétne. V uznesení, ktoré sme e, schválili pri príležitosti 30. výročia e, dohovoru o právach dieťaťa, žiadame Európske centrum, kde sa bude koordinovať boj proti závažnej trestnej činnosti, zneužívaniu, násilu na internete, voči maloletým osobám a to hranične. Chcem sa opýtať, či je to podľa vás reálne. Ďakujem. Dúfam, že sme na nikoho nezabudli. Všetci dostali priestor. Bolo to dlhé kolo otázok. Tak toto bude, pani komisárka Jonoca, za každým. Keď prídete do nášho výboru, nie je to úplne optimálne načasované, nie je to ani najoptimálnejší deň v týždni, je to pondelok večer, ale uh, za každým, keď prídete na diskusiu s nami v Uberi Libe, vždy diskusia bude. A chcem vás vyzvať, drahí kolegovia, aby ste prejavili tolerantnosť. Bolo naplánované hlasovanie na zhruba 18. hodinu. Dáme však priestor zhruba 20 minút pani komisárke. Zaznelo totiž 25 otázok, okrem koordinátorov. Teda dáme komisárke zhruba 20 minút a potom prebehne krátke hlasovanie a tým schôdza končí. Niektorí z nás ešte majú ďalšie povinnosti, e, potom totiž začne schôdza koordinátorov. A tí, ktorí sa chystáte e, ostať na schôdze koordinátorov, tak prosím, zatrvajte sále. Zvyšok môže odísť. Hlasovanie je veľmi krátke, sú to len tri stlačenia hlasovacieho zariadenia tak dáme najskôr slovo pani komisárka, by mohla odpovedať. A hlasovanie sa e, e, o niečo oneskorí. Nech sa páči, máte slovo. Of your thoughts as to the points that have been made. The floor is yours. Back to you, Commissioner Johansson. Thank you very much. I Ďakujem pekne. Veľmi pozorne som počúvala všetky otázky, ktoré boli veľmi trefné. Tiež ďakujem za to, že ste sa podelili o svoje úvahy E, čo sa týka budúceho smerovania. E, to si naozaj veľmi cením. Pokúsim sa odpovedať na niektoré z otázok. Som veľmi znepokojená e, nedávnym vývojom situácie na Malte. Jednoznačne by som samozrejme predovšetkým chcela odsúdiť vraždu. Europol naozaj zohrával kľúčovú úlohu a vďaka nemu sa podarilo tak ďaleko posunúť s vo vyšetrovaní. To znamená, že európska úroveň je pridanou hodnotou, vďaka ktorej dokážeme riešiť aj veľmi zložité prípady. A súhlasím, že korupcia tiež má svoje obete na životoch. Na tomto sa teda zhodneme. Čo sa týka rozdelenia úloh v rade podpredsednička Jourová a komisár Reinders majú na starosti budúce kroky, ktoré sa týkajú eh, právneho štátu. Isté, že sledujeme to všetci pozorne, ale majú to oni v rukách, títo kolegovia. Pani Sipel sa pýtala na implementáciu. Áno, tá je nevyhnutná. Veľa sa toho odsúhlasilo. Teraz je treba posunúť to do praxe. Pre mňa je dôležité naozaj sa venovať aj sledovaniu, či sa veci realizujú v praxi. Ale tiež si myslím, že budeme potrebovať aj isté nové návrhy, aby sme posilnili spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti. Pani Infeld, isté, že nebudeme začínať od nuly. Ja som povedala na úvod, že chceme už nadviazať na úsilie, ktoré ste už vynaložili ale sú dva eh, legislatívne orgány a oba sa budú musieť do tohto procesu zapojiť. Je to zložitá situácia každý týždeň, keď nemáme spoločný systém, spoločné nariadenie, myslím, že za to platíme eh, podľa mňa veľmi vysokú cenu. Jednak čo sa týka dôvery a súdržnosti medzi členskými štátmi, ale predovšetkým eh, najvyššiu cenu platia utečenci, migranti, ktorí sú zaseknutí na ostrovoch v Grécku. Je to teda naozaj urgentná situácia. Chceme nájsť také riešenie, aby sme nezačínali úplne od nuly. To si neželá nikto. Chceme teda eh, budovať na tom, čo už sa podarilo dosiahnuť. Eh, čo sa týka povinnej solidarity, podľa mňa nie je možné dopracovať sa k takému návrhu v rade, ktorý si, by si získal väčšinovú podporu, kde by nebol nejaký prvok relokácie alebo iných fóriem povinnej solidarity. To je jednoducho fakt. Niekoľko krajín je teraz vystavených prvotným tlakom, sú to krajiny prvého vstupu a je dôležité, aby sa to bremeno rozdelilo. Pani Strik sa pýtala na Atény. Ja som tam bola minulý týždeň spolu s predsedom Schinasom. Stretli sme sa s predsedom vlády aj s so ostatnými ministrami. Tiež som sa stretla s mimovládkami. Aj mimovládky nám poskytujú veľmi eh, cenné informácie. Tiež sme sa oboznámili eh, s podmienkami v tábore, ako napríklad moria, tie sú úplne neprípustné. Je treba, aby sa situácia zmenila. A to, čo najskôr musíme pozorne sledovať, nakoľko sa bude implementovať e, aktuálne schválená nová legislatíva v Grécku. A čo sa týka novej legislatívy, e, grécka strana veľmi zdôrazňovala e, tú fázu plnenia. Mohla by to byť pozitívna stránka alebo aj negatívna. Teda tá nová legislatíva bude záležiť od toho, ako sa to presadí do praxe. Ďalšia otázka. Mali by sme byť opatrní. tom, aký jazyk používame, keď hovoríme o ľuďoch. Nemali by sme hovoriť e, o tsunami napríklad. E, ide o ľudské bytosti predsa. A tým majú, títo ľudia majú rovnakú hodnotu ako my všetci ostatní. Myslím, že sa posunieme a ľahšie vpred, keď budeme trošku opatrnejšie narábať so slovami. Teraz sa pokúsim zoskupiť tie odpovede. Viacerí ste sa pýtali na to, ako bude vyzerať ten nový pakt. Nebudem odpovedať podrobne. Na úvod som sa vyjadrila zhruba, aké sú moje predstavy, ale ja musím počúvať vás a členské štáty, aby sme sa nieko dohodli. Nemôžeme predsa predlžiť návrh, ktorý si nezíska podporu. A preto nebudem odpovedať konkrétne na otázky, ktoré sa týkali ktoré sa týkajú technických dokumentov členských štátov. Teší ma, že členské štáty e, nespisujú okamžite e, červené e, línie, za ktoré nie sú ochotné zájsť, že sa teda to ponechalo na tej úrovni technických dokumentov, na ktorých sa ďalej pracujú, ale nebudem sa k tým podrobnejšie vyjadrovať. Je dôležité tiež určiť si, ako chceme chrániť naše vonkajšie hranice. Je to otázka bezpečnosti, ale tiež ide o to, aké hraničné postupy sú potrebné pre tých, ktorí žiadajú o azyl? Aké postupy na hranicách by sa mali uplatniť pre tieto osoby? Pýtali ste sa na to viacerí. Z pohľadu dieťaťa myslím, že je dôležité pamätať na to, že mnoho detí, ktoré prichádza, sú obeťami. Niektoré boli predmetom obchodu, Niektorí sa tvária ako súčasť rodiny, ale nie sú. Niektorí sa tvária, že sú ešte mladiství, ale v skutočnosti sú to dospelí. Musíme teda rozlišovať, eh, musíme posudzovať týchto mladých ľudí na hranice veľmi pozorene. Tiež musíme presadiť také postupy na hranici, tak aby deti poznali svoje práva, aby nedošlo k riziku toho, že tieto deti sa opäť stanú obeťami zločineckých eh, sietí. Eh, mnohé z týchto detí už eh, boli predmetom obchodu, aby sa vôbec dostali na tieto hranice. Je dôležité zastaviť toto obchodovanie. Na to treba pamätať. Čo sa týka ešte práce Europolu, pýtate sa, či bude na to dostatok peňazí. To nevieme, nevieme, pretože viacročný finančný rámec ešte nie je dohodnutý. Viete to takisto ako aj ja. Sú rozložené návrhy k dispozícii. Zatiaľ to dosť značne ovplyvňuje rozpočet na bezpečnosť. Napríklad návrh fínskeho predsedníctva. Budeme to teda veľmi pozorne sledovať, ako sa to celé vyvinie. Samozrejme, želáme si, aby bolo dostatok peňazí na vykrytie všetkých eh, významných úloh, ktoré Europol musí plniť. Potešilo ma, že dôvera nie je medzi členskými štátmi, ale aj medzi občanmi. Myslím, že to bol veľmi pekný pohľad a ja s tým plne súhlasím. Ale čo sa týka konkrétnej otázky uchovávania údajov, tu musím povedať, že podľa mňa potrebujeme legislatívu na uchovávanie údajov. Máme nedoriešené prípady na súdoch, zatiaľ nemôžem v tejto fáze vyjadrovať sa nejako definitívne predtým, ako súd dospeje k rozsudku. Teda na to nemôžem odpovedať konkrétne, žiaľ, v tejto chvíli. And I think that's it. Okay. Yeah. Then. Myslím, že to je treba všetko. Ešte ste mali čas k dispozícii, ale keďže ide o prvé stretnutie, prvé kolo otázok, myslím, že to je dobrý začiatok. Nepochybne je toho veľa, o čom eh, si chceme pohovoriť, o čom eh, chceme diskutovať, aj ohnivo. A bude ešte priesore budúcnosti, iste stretnúť sa, a diskutovať to keep giving these things a thought and a talk as they deserve. We thank you for... Ďakujeme vám, pani komisárka, za túto prvú výmenu názorov v rámci tzv. štrukturovaného dialógu medzi komisiou a Európskym parlamentom výborom LIBE. A teraz, ako som už povedal, chcem vás láskavo požiadať, aby ste ostali v sále tí, ktorí sa chystáte hlasovať. Máme totiž pred sebou krátke hlasovanie, podeleno tri krátke hlasovania. Aj koordinátorov poprosím, aby neodišli, pretože nás čaká a potom i hneď v nadväznosti schôdza koordinátorov. Nezabudnete tiež, aby ste si pripravili hlasovacie karty. Now, electronic cards. Get them ready. Hlasovacie karty poprosím vložiť do zariadenia. Bude to rýchle, nebojte sa. It can be fast. Okay. Now. Let's proceed. Najskôr budeme hlasovať o návrhu odporúčania. Ide o protokol medzi EU, Islandom a Norskom. Ide o kritériá a mechanizmy na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Norsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva. Máme návrh odporúčania od spravodajkyne pani Višňovskej. Pani Višňovská nie je prítomná osobne, keďže je na služobnej ceste. E, vycestovala na COP25 do Madridu, ale pristúpime k hlasovaniu aj bez jej prítomnosti návrh odporúčania, teda Ide o menovité hlasovanie. Open. Otváram hlasovanie. Now the vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Iba dvaja hlasovali proti, nikto sa nezdržal. Ďalej druhý bod. Výsledky medzi inštitútnych rokovaní, ktoré sa týkajú tohto návrhu. Ide o hlasovanie o prijatom texte v rámci medzi rokovaní. Hlasujeme menovite opäť. Spravodajkyňou je pani Roberta Mecola. Ide o pohraničnú a pobrežnú stráž. Nech sa páči, hlasujte. The is closed. Dnes hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou, 46 hlasov za, 2 proti, nikto sa nezdržal. A ešte raz posledný bod. Štatistika spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ide tiež o výsledok medzi inštitucionálnych rokovaní. Spravodajcom je pán Jan Kristof Etien, tieňovým spravodajcom je pán Pietro Bartolo. Hlasujeme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Opäť 47 hlasov za. Nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Ďakujem. To je všetko. Tie, ktorí ostávate na schôdzu koordinátorov, prosím, neodchádzajte. Presidente.